Bene, se gentilmente prendete posto. Dobré ráno, vážení pani poslanci. Myslím si, že si môžeme sadnúť už všetci na svoje miesta a začneme na čas, aj keď zdá sa, že ešte nie všetci sú prítomní v miestnosti, ale potrebujeme začať na čas, aby sme sa vedeli držať nášho harmonogramu. Práve preto, aby sme dali adekvátny priestor nášmu hostovi, pánovi Williametovi, ktorý je tu dnes medzi nami a prišiel na čas. V prvom rade chcem povedať, aké je úžasné, že tu je dnes medzi nami a zastupuje svoju krajinu a chcem blahoprieť jemu a jeho krajine k tomu napredovaniu a pokroku, ktorý sa im podaril, rovnako ako aj k reformnému procesu. Došlo naozaj k zaujímavému vývoju v oblasti bezpečnosti, v oblasti vlády práva a rovnako aj v oblasti ekonomických reforiem To je niečo, čo opakujeme znova a treba povedať, že stále očakávame ďalší pozitívny vývoj. Rovnako ako očakávame posuny v oblasti súdnictva, v oblasti slobody médií, v oblasti právneho štátu. Všetky tieto veci, ku ktorým doposiaľ došlo, boli pozitívne, ale musia naďalej pokračovať. Ako určite dobre viete, Albánsko nebolo v tom prvom v tej prvej skupine štátov, e, kde sme mali zrušiť vízovú povinnosť minulý júl. E, zahrňalo to aj iné krajiny, e, Srbsko, Čiernu horu a bývalú repu- teda Macedónsko. Okrem toho musíme ale priznať, že došlo k mimoriadnemu napredovaniu v Albánsku, tak aby sa tieto ostávajúce témy úspešne vyriešili. Dal som vám teraz na úvod takú, eh, taký pozitívny dojem a zároveň taký pozitívny obraz, ale sú tu stále pretrvávajúce obavy, ktoré sa týkajú politickej situácie v krajine. A už od začiatku tohoto volebného obdobia v Albánsku toto posledné obdobie bolo e, charakterizované mimoriadnými spormi medzi súčasnou pravicovou vládou a socialistickou stranou, a to najmä ohľadom sporu, ktorý sa týka výsledku parlamentných volieb. Až doposiaľ sa nepodarilo nájsť spoločnú, spoločnú spoločné riešenie pre túto situáciu. Má to naozaj veľmi negatívny dopad na reformnú politiku súčasnej vlády. Existuje tu teda konflikt a ten môže ohroziť aj ďalší a budúci rozvoj. Takže, pán minister, radi by sme si od vás vypočuli možno pár povzbudzujúcich uistení k tejto téme, no a bez ďalšieho meškania vám rád dám slovo pre prednesenie vašej, vašej správy. Thank you very much. Ďakujem pekne, vážený pán, poslan, vážený pán Albertini, Vážení poslanci výboru pre medzinárodné záležitosti, je pre mňa naozaj česť mať možnosť osloviť tento, túto snebovňu eh, len dva týždne potom, ako pre, ako pre, premiér Beriša eh, odovzdal komisii odpovede na dotazník, ktorý sme dostali. Tento dokument bol pripravený eh, vysoko profesionálne a zodpovedne zo strany našej administratívy s veľmi dôležitým eh, príspevkom občianskej spoločnosti a ďalších zaujímavých skupín. Počas tohoto obdobia sme sa zaviazali, že budeme naplňať medzinárodné Ehm, medzinárodné štandardy a Prahy, ktoré sú vytýčené v dokumente o vízovej liberalizácii. Tieto zmeny sú kľúčové pre našu krajinu aj našich občanov, najmä čo sa týka ochrany ľudskej dôstojnosti. Kedy si tá najizolovanejšia krajina v Európe sa teraz nachádza na okraji prijatia veľmi dôležitého rozhodnutia. Rozhodnutia, ktoré dá našim občanom možnosť cestovať bez vízovej povinnosti v celej, e, celej šengenskej oblasti v tomto kontexte e, si veľmi vážim túto možnosť, aby som vyjadril našu hlbokú vďačnosť vám aj Európskemu parlamentu za vašu pevnú podporu a povzbudenie tak, aby sme naplnili všetky nevyhnutné kritériá, ktoré budú v konečnom dôsledku viesť k rozhodnutiu opustiť vízový režim čo najskôr. Váš príspevok sa stal teraz oveľa dôležitejším a a kľúčovejším práve, práve v spojitosti so vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti a s novými právomocami, ktorý Euró- ktoré Európsky parlament získal v tomto rozhodujúcom procese. Ehm, musíme povedať, že toto rozhodnutie je kľúčové nielen pre nás, ale aj pre vás eh, ako pre zástupcov európskych občanov. Rád by som eh, s vami zdieľal niektoré z našich úspechov, ktoré sa nám podarili a zároveň, eh, čo sa nám podarilo aj v širšom kontexte Um, pristúpenia, alebo teda plánu pristúpenia k Európskej únie. Určite dostanete informácie od komisára o tom, ako sa situácia vyvíja, ale pevne verím, že mnohí z vás poznáte tieto výsledky alebo viete o týchto výsledkoch keďže ste nedávno mali možnosť Albánsko navštíviť. Albánsko sa výrazne posunulo dopredu v oblasti bezpečnosti a e, ďalších tém. Vydali sme 600 tisíc biometrických pasov a viac ako 2 milióny identifikačných kariet No to všetko za menej ako jeden rok. Digitalizovaný národný, digitalizovaná národná databáza osobných údajov je unikátny zdroj informácie a každý občan má stabilné občianské číslo. Albánsko urobilo výrazné napredovanie v oblasti správy hraníc a kontroly migrácie. Máme najlepšie technológie, ktoré nám pomáhajú strážiť naše hranice, vrátane biometrických čítačiek. A rovnako máme štandardné operačné procedúry, máme jednorazové kontroly, intenzívny tréning policajných dôstojníkov, dôstojníkov. Ehm, to všetko je súčasťou nášho národného strategického akčného plánu a vedie to k integrovanej správe a kontrole našich hraníc. Albánske orgány plne a efektívne spolupracujú na tom, aby ehm, dohodli, dohody o, o navracaní osôb ehm, v spolupráci s jednotlivé, jednotlivé štúcie zvýšili svoje aktivity pre boj proti korupcii, organizovanému zločinu a pašovaniu. Schválili sme kľúčové prvky legislatívy a tu by som predovšetkým chcel vymenovať zákon o konfiškácii majetku. Zároveň e, tieto zákon vlastne o konfiškácii majetku, ktorý je výsledkom e, činnosti v organizovanom zločine, tzv. protimafiánsky zákon, ktorý má vykoreniť e, ekonomické príjmy e, takýchto organizovaných zločineckých skupín. Rovnako tu máme aj ďalší zákon pre boj proti, organizáciu, proti organizovanému zločinu a čísla nasvedčujú tomu, že sa zvyšuje aj počet vyšetrovaných prípadov korupcie, vrátane vysokých štátnych úradníkov a boli tu aj prípady, kde bola odstranená imunita sudcov za účelom ďalšieho vyšetrovania. Implementácia relevantnej legislatívy a národnej stratégie akčného plánu v oblasti boja proti e, obchodu s drogami a pestovaniu narkotických látok e, pokračuje. Oblasť, ktorá bola e, využívaná pre kultiváciu, bola drasticky znížená. Je to vynikajúca spolupráca medzi jednotlivými policajnými zložkami. Ten kľúčový aspekt, ktorý garantuje úspešnú implementáciu a zároveň udržateľnosť a dôveryhodnosť tohoto procesu. A to je práve to je práve Národný akčný plán. Rovnako máme Národný akčný plán aj pre zapájanie eh, rómskej menšiny. Máme tu aj zákon, ktorý chráni pred diskrimináciou. To je opäť ďalší veľmi dôležitý prvok napredovania a Máme tu aj dezignovaného komisára pre ochranu rovnosti a ten eh, získal podporu od parlamentného výboru pre právne záležitosti a už to skoro bude oficiálne vymenovaný parlamentom vo vzťahu k slobode vyjadrovania Ehm, tak parlamentné zhromaždenie Albánska prijalo nevyhnutné kroky preto, aby ehm, zrušilo zákony o ehm, hanobení a urážkach vo verejnom prejave. Ehm, takisto Albánsko sa neustále posúva smerom k fungujúcej trhovej ekonomike. Ekonomický rast, stabilita a zároveň predvydateľnosť ekonomického vývoja boli zachované ehm, bez ohľadu na to, ako sa vyvíjala globálna ekonomika a finančná kríza. Počas minulého roka Albánsko stále dokázalo podávať pozitívne čísla, opäť dokázalo, že to je kľúčová a optimistická ekonomika. Ekonomický rast pre rok 2009 bol na úrovni 3,3 Albánsko veľmi výrazne investuje do sektora energetiky a do prepojení. Takýmto spôsobom sa chce stať veľmi dôležitým eh, regionálnym hráčom v tejto oblasti. To isté sa dá povedať aj o eh, cestnej infraštruktúre, ktorá sa celonárodne zlepšila a to so strategickým cieľom prepojiť Albánsko eh, s susednými a regionálnymi trhmi aj v širšom kontexte. To je práve súčasť našej vízie um, regionálnej zahraničnej politiky, kde Albánsko zohráva kľúčovú konštruktívnu úlohu pre zabezpečenie mieru, stability a prosperity na Západnom Balkáne. Sme pevne presvedčení, že len prostredníctvom komunikácie um, na všetky smery a smerom zvýšenej výmeny medzi našimi ľuďmi a našimi hospodárstvami, uh, kultúrami, uh, občianskou spoločnosťou a médiami sa budeme vedieť lepšie spoznať a dokážeme prekonať problémy z minulosti. Albánsko má vynikajúce vzťahy so všetkými svojimi susedmi a so všetkými krajinami v regióne. A okrem toho aj neustále zlepšuje vzťahy so Srbskom, pretože považujeme regionálnu spoluprácu a integráciu za kľúčový e, prvok pre zrýchlenie integrácie celého regiónu vrátane Albánska. Veľmi dobre poznáme naše silné stránky, ale zároveň nepopierame naše problémy. Vieme, že nie sme dokonali a vieme, že potrebujeme pracovať tvrdo a spoločne na tom, aby sme dokázali naplniť ambície našej európskej agendy. A naša vláda vyjadrila svoju trvalú vôľu a svoj záväzok pracovať a zdieľať zodpovednosť a zároveň aj úspechy e, tohoto procesu s opozíciou. Berúc do úvahy e, túto ambíciu a s cieľom prekonať súčasnú e, politickú krízu. Vládnúca väčšina prizvala opozíciu, aby bola zapojená do konštruktívneho dialógu, ktorý musí byť riadený dvoma základnými princípmi. Transparentnosť a zároveň rešpekt pre ústavu našej krajiny. E, s týmto cieľom vládnúca väčšina ponúkla opozícii post predsedu e, v parlamentnom vyšetrovacom výbore, a zároveň aj väčšinu miest v tomto parlamentnom vyšetrovacom výbore a zároveň sme navrhli e, vyšetrovanie e, špeciálnych prokurátorov, e, ktorí by mali posúdiť všetky údajné obvinenia, ktoré boli vznesené zo strany opozície a ktoré by mali poskytnúť plnú transparentnosť celému volebnému procesu. Albánsko je demokratická európska krajina. Je to člen Severoatlantickej aliancie a chce sa stať aj členom Európskej únie. No a práve preto rešpekt pre ústavu a e, nezávislosť súdnictva by mala byť zabezpečená. zabezpečená. Albánska politika, albánsky parlament nedokáže e, prelomiť rozhodnutie súdov. E, väčšina zostáva stále otvorená, najmä čo sa týka práva opozície osloviť ústavný súd a zároveň aj ako sa obrátiť na Benátsky výbor. A v tomto smere budeme rešpektovať ich stanoviska. Vláda si myslí, že bojkotovanie fungovania parlamentu zo strany socialistickej strany nie je v súlade s rešpektom pre pravidlá demokracie a má negatívny dopad na celý reformný proces, ktorý je kľúčový aj pre náš, európsku, náš európsky program. Rovnako sme opozícii ponúkli aj možnosť prevziať vedúcu úlohu pri reformovaní volebného zákona pre nadchádzajúce voľby ktorý bude vychádzať eh, z odporúčaní OECD. Eh, chcem vám zabezpečiť, že vláda bude naďalej vyzývať ehm, pre otvorenú a konštruktívnu atmosféru a konštruktívny dialog s opozíciou. A to práve preto, že sme presvedčení, že toto je jediný spôsob, ako sa posunúť dopredu bez európskej eh, ako sa posunúť ďalej, pretože bez európskej integrácie ehm, to celý náš vývoj nemá cieľ. Ďakujem veľmi pekne a som, od, som teraz pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. <clears throat> Náš spravodajca alebo spravodajca nášho výboru eh, si teraz eh, vezme slovo a vystúpi eh, na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ešte na začiatok by som chcel um, privítať pána vicepremiera a zároveň aj pána ministra zahraničných vecí v našom výbore. Nemám žiadne otázky, ktoré by som mu chcel položiť, eh, a to práve kvôli tomu, že eh, som zodpovedný za písanie správy o Albánsku. Nedávno som Albánsko navštívil Mal som aj hĺbkové diskusie s prezidentom, premiérom, politickými stranami a občianskou spoločnosťou a práve vďaka tomu mám naozaj pomerne jasnú e, predstavu a jasný obraz o tom, čo sa v tejto krajine deje a budeme hovoriť o mojej správe aj dnes popoludní. Rád by som sa vyjadril k tomu, čo povedal pán Meta, Naozaj došlo k výraznému napredovaniu, bolo zavedených mnoho reforiem, Albánsko sa stáva stále modernejšou krajinou a myslím si, že tieto reformy treba považovať za vynimočný úspech. Európska únia je naďalej odhodlaná pomáhať e, Albánsku a zároveň celému západnému Balkánu, aby sa v konečnom dôsledku e, pridali alebo aby pristúpili k Európskej únii. A to je aj konečný cieľ týchto reforiem, tak aby sa situácia v Albánsku zlepšila. Tento stimul je neustále živý, politické skupiny ho cítia a rovnako ho cíti aj albánska spoločnosť. A teda um, tak ako to my zatiaľ cítime, inými slovami, európske inštitúcie a predovšetkým Európsky parlament z nášho pohľadu, to nie je len o nejakých vyjadreniach alebo návrhoch. Musíme spraviť oveľa viac. Myslím si, že mali by sme pomôcť Albánsku napredovať naozaj chápem úlohu, ktorú zohrávajú európske inštitúcie a Európsky parlament, ale nie sme len akísi kontrolóri, nie sme tu na to, aby sme monitorovali, čo sa stalo a čo sa nestalo. Mali by sme tu byť ako podporovatelia, aby sme naozaj pomohli Albánsku dosiahnuť to, čo bude dobré pre túto krajinu, ale aj pre celý región. Som presvedčený, že súčasná politická situácia je pomerne zložitá a to je rozhodne prepojené aj s podporou ďalších reforiem. Je tu akýsi pad, je tu akási, akési e, súčasné status quo bráni tomu, aby parlament mohol efektívne fungovať. Politický dialog sa zdá, že nedokáže prinášať efektívne výsledky. Sú tu rôzne politické obštrukcie, ktoré komplikujú e, celkovú situáciu v krajine, ale parlament naozaj musí začať znova fungovať, ak tieto problémy majú byť vyriešené adekvátnym spôsobom. Pevne verím, že už čoskoro sa nám podarí nájsť riešenie, tak aby sa celá situácia e, vyriešila a tak, aby všetky politické krajiny, všetky politické strany v tejto krajine sa mohli sústrediť na problémy, ktorým táto krajina čelí. Plne súhlasím s tým, čo povedal pán Meta naozaj došlo k mnohým zmenám v oblasti eh, právneho štátu. Eh, boli schválené veľmi dôležité zákony, ktoré sa zaoberajú napríklad problémami, ako je eh, obchod s drogami, ako je korupcia, organizovaný zločin a tak ďalej. A mám pocit, že albánska vláda a albánske politické strany sa musia sústrediť na implementáciu týchto zákonov v praxi. Implementácia bude zložitá, ale implementácia je kľúčová. No a moje posledné vyjadrenie je, že ako som už povedal na začiatku, keďže Európsky parlament je, aby pomáhal a nielen aby overoval, čo sa v tejto krajine deje, musíme sa naozaj pozrieť na to, že všetky tieto problémy, na to, že všetky tieto problémy budú adekvátne vyriešené. Ďakujem pekne, pán Komtis. A teraz pán predseda delegácie pre Albánsko, nech sa páči, Kukan. Uh, eh, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam tu pána ministra zahraničných vecí a podpredsedu vlády Albánska. Dovolte mi, aby som gratuloval vám a Albánsku pokiaľ ide o vyplnenie dotazníka, predstupového dotazníka a tiež vám gratulujem ku všetkej práci, ktorú ste odviedli v oblasti liberalizácie vízového styku. Ja som nedávno navštívila Albánsko a naša delegácia naozaj videla, že v teréne veci fungujú. Všetky tie technické zariadenia sú k dispozícii a naozaj aj fungujú. Bez pochyb Albánsko dosiahlo pokroky v mnohých oblastiach politík. Za ostatný rok na svojej ceste do Európskej únie. Ale je tu určitá blokáda, blokáda práce parlamentu a toto môže spomaliť celý proces. Pán minister, preto moja otázka. Predpokladám, že sú tu určité legislatívne akty, ktoré musí Albánsko prijať, aby napredovalo smerom k integrácii. No a na prijatie týchto legislatívnych aktov je podľa mňa potrebné získať aj hlasy opozície. Takže moja otázka, ako sa s tým vysporiadate? Samozrejme, myslím si, že Čím lepšie sa podarí vyriešiť politické problémy, a tým lepšie pre vašu krajinu. Tiež som presvedčený, že všetky tieto otázky je potrebné riešiť v rámci demokratických inštitúcií a že je potrebné ich rozhodnutia rešpektovať. Všetky politické strany, všetci politici, politici musia rešpektovať rozhodnutia týchto demokratických inštitúcií. pondelok a útorok budúci týždeň bude prvé stretnutie parlamentného výboru pre stabilizáciu. A myslím, že to bude poprvýkrát, čo sa takéto niečo udeje. A bude to stretnutie poslancov z rôznych politických skupín v Albánsku. Sa nestretávajú v tej istej sále a tu v parlamente budú musieť vydržať spolu v jednej miestnosti, ešte aj na večeri a na obede, takže pevne verím, že sa im to podarí, že to všetci prežijú bez nejakých újm na zdraví. A ešte posledná vec, pán minister, regionálna spolupráca a aktivita vašej krajiny v tejto oblasti. Ja viem, že Albansko je veľmi aktívne, to chválim. Zrušili ste vízový režim pre väčšinu krajín v vašom regióne. No a moja otázka v tejto súvislosti, či plánujete ešte aj nejaké ďalšie kroky v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kukan. presidente della sottocommissione sicurezza e difesa, possibilmente per tre minuti. A teraz dávam slovo predsedovi podvýboru pre obranu. Ďakujem pekne pán podpredseda vlády, pán minister zahraničných vecí. Dovolte mi, aby som sa vám na úvod poďakoval, aby som vám pogratuloval za prácu vašej vlády vo všetkých oblastiach, ktoré ste tu náčrtli. Áno, sú tu naozaj hmatateľné konkrétne pokroky, ktoré Albánsko dosiahlo. Albánsko sa vydalo správnou cestou. Bojkot parlamentu zo strany opozície samozrejme nie je priateľný k regionálnej spolupráci. Ak dovolíte, myslím si, že vaša vláda a vy osobne e, ste tu zohrali veľmi dôležitú úlohu. Áno, váš región je zložitý, bude potrebné nájsť konkrétne riešenia, stabilitu, perspektívy do budúcna. Vy ste prednedávnom navštívili Srbsko a v tejto súvislosti by ma zaujímalo, ako prebiehali rozhovory v Srbsku, ako dopadli, čo ste si z nich odniesli domov a ako by ste hodnotili situáciu v bývalej Juhoslov- Juhoslovskej republike Macedónsko, hlavne v súvislosti s obyvateľstvom s albánskym pôvodom? Rokovania s NATO a EÚ v tejto súvislosti sa dostali do slepej uličky. Vy ste sa správali konštruktívne a mňa by zaujímalo, ako hodnotíte súčasnú situáciu. Ďakujem pekne, pán Danžo, hovorí pán predseda. A teraz dostane slovo znova pán minister zahraničných vecí Meta na reakciu 5 či 6 minút máte k dispozícii. Nech sa páči. Ďakujem. Nechcem vám tu nejako dlho rozprávať o našich nedávnych voľbách. Pokúsim sa stručne. Poprvýkrát za 20 ročia zákon o voľbách a elektorálne kolegium navrhli alebo boli navrhnuté opozičným lídrom pánom Ramom. A väčšina podporovala za, podporovala jeho návrhy, všetky jeho návrhy. To je prvá vec. Druhá vec, tieto voľby boli najlepšie, a to z viacerých dôvodov, z dôvodov právnych, ale aj z dôvodov technologických. To potvrdili OBSE a ODIR. Každý jeden hlas bol naozaj zarátaný. Dve hlavné strany mali rovnaké zastúpenie v, vo volebných komisiách 50 na 50 a všetci zastupcovia socialistickej strany potvrdili výsledky na celom území našej krajiny. Oni chcú prešetriť nedávne voľby, minulé voľby, vyjadili viacero pochybností a väčšina im poskytla všetko, čo mohla poskytnúť. Chceli e, vytvoriť vyšetrovací výbor, chceli tam mať väčšinu v tomto výbore, ale samozrejme, že väčšinu výbore by mala mať väčšina v parlamente. Tento výbor by mohol svoju prácu naštartovať dnes keby spolupracovali. Oni chceli prepočítať všetky volebné urny, ale Najvyšší súd pre voľby, teda to volebné kolegium, toto bolo zvolené konsenzuálne, bol akceptovaný konsenzuálne aj lídrom opozície. A toto podľa nás nie je ústavné, pretože to porušuje nezávislosť súdneho systému, porušuje to nezávislosť súdov. A my, tu mám rozhodnutie Ústavného súdu z minulosti, ktoré sa týka takýchto výborov, teda parlamentných vyšetrovacích výborov, že tieto môžu všetko prešetrovať s výnimkou rozhodnutí súdov. Socialisti tvrdia, že toto je ústavné, že sa môžu obrátiť na ústavný súd a môžu sa obrátiť aj na Benátsky výbor. Toto nie je albánska inštitúcia. Toto je inštitúcia, ktorá nám poskytovala informácie, na základe ktorých sme vytvorili našu ústavu, ale oni sa na, na Benátsky výbor neobrátili. Takže aké riešenie by sme mohli navrhnúť? Navrhujeme, aby tento výbor začal fungovať čo možno najskôr, aby prešetril všetky tie námietky a socialisti by sa mohli v tom istom čase obratiť na ústavný súd alebo na Benátsky výbor. A keď e, prídu so, stanoviskom týchto inštitúcií, budeme ho rešpektovať. Takto vyzerá súčasná situácia. Ja súhlasím. S tým, čo tu odznelo, že bude potrebné získať kvalifikovanú väčšinu v parlamente na prijatie určitých legislatívnych aktov. A ako to budeme riešiť? Európska integrácia nie je len povinnosťou alebo záväzkom vlády. Ak e, opozícia nemá pocit, že je to aj jej povinnosť, jej záväzok, tak je to naozaj e, niečo, čo spochybňuje hodnoty našej opozície, pretože európska integrácia je cieľom nášho štátu, Albánska ako krajiny a je cieľom samozrejme aj Albáncov, pretože iba prostredníctvom integrácie Albánska a ostatných krajín e, regiónu poskytne stabilitu pod záštitou Európskej únie so všetkými ostatnými krajinami v regióne. A my si myslíme, že naša opozícia by mala prevziať svoj diel zodpovednosti. Je je naozaj nepriateľné, že oni v čase, keď eh, premiér Európskej komisie odozdával vyplniť dotazník, že líder opozície eh, vyvolával sociálne nepokoje. Na čo sociálne nepokoje? Čo tým chcete dosiahnuť? Albánci, obyvateľstvo už má plné zuby takýchto bojkotov, vyhrážok násilím a ja si myslím, že toto je absolútne nesprávny signál. A my by sme boli radi, keby sa naša opozícia uvedomila, čo možno najskôr, a keby začala fungovať. Komunikovať, hľadať riešenie. Ale oni nemôžu celú krajinu brať ako rukojemníka. Stabilitu krajiny, zásady právneho štátu budúcnosť našej krajiny v Európskej únii. Takže musím povedať, že naša väčšina má záujem, že je potrebné, aby tu bola väčšia ústretovosť, väčšia konštruktívnosť na druhej strane, tak aby si uvedomili, že národný záujem preváži nad eh, záujmami jednotlivcov, musí prevážiť nad záujmami jednotlivcov. Ale keby sme nejakým spôsobom zrušili rozhodnutie súdu, tak to by bol naozaj najhorší signál, aký by sme mohli vyslať pre budúcnosť našej krajiny, ktorá by nevychádzala z posilnenia zásad právneho štátu, ale e, vychádzala by z nejakých vyjednávaní medzi albanskými politikmi, vychádzajúc z ich vlastných záujmov. K regiónu. Čo k tomu povedať? My sme naozaj ochotní spolupracovať s všetkými krajinami, s všetkými našimi susedmi a ja som teda navštívil, bol som na oficiálnej, na oficiálnej návšteve Srbska a Máme odlišné názory napríklad na status Kosova, ale zhodujeme sa na tom, že Kosovo tiež bude v budúcnosti členom Európskej únie, súčasťou Európskej únie a že by sme napriek týmto názorovým rozdielom mali pokračovať v kontaktoch v prospech stability a európskej integrácie Albánska, Srbska a celého regiónu. A práve preto sme naozaj rozhodnutí napredovať v našich vzťahoch nielen so Srbskom, ale aj s ostatnými krajinami. Snažíme sa budovať naozaj vynikajúce vzťahy. A práve preto sme aj e, jednostranne zrušili vízovú povinnosť pre občanov Srbska. Udialo sa to pred pár dňami a pevne veríme, že rovnaké rozhodnutie príjme aj srbská strana. Snažíme sa posilniť regionálnu spoluprácu, najmä v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Toto je vážny problém pre celý náš región. Preto sa musíme snažiť lepšie skoordinovať naše aktivity medzi sebou aj s Európskou úniou. Toto samozrejme e, zlepší aj dôveryhodnosť nášho regiónu v tomto dôležitom období, kedy inštitúcie EÚ budú hovoriť o vízovej liberalizácii a o ďalších krokoch integrácie nášho regiónu. K Macedónsku ja by som bol rád, keby sa dosiahla lepšia atmosféra, keby sa tá klíma zlepšila v krajine. Boli by sme rádi, keby krajina viac napredovala, pokiaľ ide o implementáciu dohody ORID. A Dúfame, že táto krajina bude napredovať vo vzťahoch s NATO aj Európskou úniou. Boli by sme radi, keby Macedónsko bolo konštruktívne a keby Mm, vlastne spolupracovalo naozaj konštruktívnym spôsobom. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz dávam slovo pánovi Vigeninovi na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vítam tu pána Metu. Myslím si, že táto výmena názorov je mimoriadne dôležitá. V mene socialistov a demokratov by som vám rád zablahoželal k pokroku, ktorý dosiahlo Albánsko a vaša vláda v ostatnom období prvom rade je potrebné povedať, že každý úspešný krok ktorékoľvek krajiny v regióne e, samozrejme motivuje aj ostatné krajiny. E, my samozrejme každú jednu krajinu hodnotíme jednotlivo, ale venujeme sa aj regiónu ako celku. Takže každý pozitívny krok v ktorejkoľvek krajine zlepšuje aj vzťahy s susedskými krajinami Dovolte mi zdôrazniť skutočnosť, že tento rok Albánsko sa stane súčasťou systému vízovej liberalizácie, hoci s určitým oneskorením. Rozhodnutia Európskej komisie a Európskeho parlamentu v tejto súvislosti môžu zvýšiť optimizmus, eurooptimizmus v krajine. A chcem vás poprosiť, aby ste tento eurooptimizmus v Albánsku využili na posilnenie reforiem, tak aby ste urychlili tempo napredovania smerom k Európskej únii. Je potrebné zohľadniť to, že prípravy na členstvo nie sú len nejakou administratívnou záležitosťou, je tu aj silná politická dimenzia a všetci občania, alebo minimálne väčšina občanov by mali tieto kroky podporovať. Na pozadí nedávnych udalostí po minulých voľbách v Albánsku. Ja viem, že ste sa to situácii venovali relatívne dlho vo vašich vyjadreniach, ale som si istý, že keby tu bol pán Rama, tak by sme síce si počuli inú historku, ale nemenej presvedčivú. Uh, Takže vaše interné otázky sú samozrejme vašou záležitosťou, ale boli by sme radi, keby ste, keby ste ich čo možno najskôr vyriešili. E, väčšinou, keď vznikne nejaká takáto situácia, tak často vina nie je len na jednej strane. Takže pevne verím, že obe strany budú otvorené kompromisom, tak aby sa táto politická blokáda čo najskôr prelomila. V tomto zmysle vás poprosím, aby ste sa troška obširnejšie vyjadrili k ďalším krokom. Máme tu vládnu stranu, opozičnú stranu a nevidíme tu žiaden pohyb, žiadnu ústretovosť, takže ako si vy predstavujete riešenie tejto situácie, ktorá je mimoriadne znepokojivá a ak bude pretrvávať, tak to môže poškodiť vaše šance na členstvo v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem, pán Vigenín. Teraz má slovo pani Pak, ktorá je za EPP spravodajkyňou pre Albánsko. Nech sa páči. Ďakujeme, že ste dnes tu s nami. Veľmi často sme sa za posledné desaťročie stretali vo vašej pozícii, keď, keď ste boli ešte hovorcom e, opozície, keď ste boli premiérom a na poslednom stretnutí delegácie keď ste s veľkou vervou e, bojovali proti volebnému, volebnému zákonu, ktorý vypracoval vtedy Ráma a Beriša. Teraz vy tieto výsledky plne akceptujete, rozhodnutia, ktoré vtedy boli prijaté pre volebný zákon. A jeden z tých, ktorý to e, vybojoval, zase bojuje proti tomuto zákonu dnes ako proti veterným mlynom. Tak trochu nepochopiteľná situácia. Neviem si dobre predstaviť to, že by tu boli veci, ktoré sú také, také závažné, e, že by opozícia celé mesiace nešla do parlamentu a e, len sporadicky sa zúčastňujú, keď je to pre nich zábavné. To všetko e, tiež súvisí so, s s, tým, s tými e, tendenciami vyzývať k sociálnemu nepokoju. Ako možno vyzývať k sociálnym nepokojom, keď vla, krajina vlastne má vládu, ktorá nie je jedno e, strane zafarbená, ale pozostáva z viacerých e, zoskupení, ktoré bojovali proti sebe, ale v záujme Albánska sa spojili, aby posunuli európsku integráciu a ktoré, ako ste, ktorá, ako ste povedali, je úlohou všetkých, aj politikov, ktorí sa do, prostredníctvom volieb dostali do opozície. Ja albánsku situáciu priamo pozorujem od roku 1991 a len potvrdzujem, čo ste povedali, čo povedali mnohé inštitúcie. Tie posledné voľby boli tie najlepšie, ktoré Albánsko kedy malo. A ak by ste súhlasili s tým, všetci komisári e, súhlasili, keď následne sú ešte výtky, tak tieto výtky treba robiť na správnom mieste. Ja dodnes deň nerozumiem tomu, že opozícia, keď má oprávnené výčitky, nesmeruje tieto na ústavný súd a komisii pre volebné právo. Nie je to predsa parlament, ktorý o tom bude rozhodovať, či majú byť otvárané volebné úrny alebo nie, či má vec byť sledovaná alebo nie. Takže nerozumiem tomu buď e, Ráma, pán Ráma nemá žiadne vý, výčitky, ktoré e, avizuje a robí to len z osobných záujmov a potom to treba pomenovať. Nechcem ani jedných, ani druhých viniť. Ja som len popísala fakty a veľmi by som vás poprosila, aby všetci kolegovia fakty takto vnímali. Nie je to jednostranné, ale sú to fakty, ktoré každodenne možno vnímať. A z mnohých rozhovorov s Albáncami viem, že obyvateľstvo nechce, aby tieto diskusie sa preniesli na ulice, chcú funkčnú vládu. Ešte dve otázky. V spomínanej správe je, ide aj o, o problematiku zneužívania detí, obchodovania s orgánmi, obchodovania so ženami, pretože toto sa tu spomína, sú tu rozpory, popiera sa to, Takisto e, mi veľmi ide aj o problematiku e, implementácie zákonov o zrovnoprávnení pohlaví. Toto všetko by ma veľmi zaujímalo. Ďakujeme pani Pak a teraz e, na tri minúty pán Weigel. Grazie, signor presidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Tu medzi nami by som vás veľmi rád privítal E, vás, pán minister. A chcem vám poblahoželať e, k úspešnej ceste za posledné roky a verím, že ju dovediete úspešne aj do konca, to znamená do cieľa, do členstva v EÚ. Parlamentná kríza v Albánsku je problematická, ale nie je to jediná kríza. Vidíme tu rovnaké vzorce, rovnaké postupy vo všetkých Eh, tranzitných krajinách alebo krajinách eh, transformácie, kde sa vláda správa inak, eh, keď je v opozícii a keď vládne. To je dosť časté, ale nie je to správne, aby parlament za nie je to dobre pre povesť parlamentu ani pre demokraciu. V tomto parlamente jednoducho si nemôžeme predstaviť, postaviť sa na stranu jedných či druhých. Nie sme tu na to, aby sme rozhodovali o tom, čo je správne a čo je nesprávne, kto pravdu má a kto ju nemá. Hovorili ste o regionálnom e, význame e, tohoto, týchto sporov, respektíve regionálnom význame Albánska. Albánsko môže, môže svojou politikou výrazne pomôcť e, vo vašom okolí musia byť vyriešené ešte mnohé otázky a e, tu vítam e, akýkoľvek e, akékoľvek úsilie stabilizačného charakteru. Na záver snad ešte dodám, že ja ako zástupca liberálnej frakcii sa domnievam, že je dôležité práva menšín výrazne rešpektovať, všetkých menšín, aj tých, ktoré E, sú e, iného pohľavia a takisto treba bojovať za práva žien. Ďakujeme pán e, Weigl a teraz máme na rade ďalšieho kolegyňa. Ide o spravodajku. Ďakujem a predseda, ďakujem aj pánu ministrovi zahraničných vecí za všetky jeho Eh, veľmi vyčerpávajúce informácie o tom, ako ďaleko sa v Balbánsko v svojom integračnom úsilí dostalo. Eh, často sme s vami komunikovali, hovorili sme aj o liberalizácii vízového režimu a, a gratulujem vám eh, k obrovskému pokroku v tejto oblasti. Hovorili sme aj o hodnotení, alebo videli sme hodnotenie Európskej komisie, toto je veľmi pozitívne. Hoci niektoré otázky zostávajú otvorené a ešte veľa práce e, odviesť musíte. Chcela by som vám položiť otázku týkajúcu sa e, osôb, ktoré sa vrátili do krajiny 60 až 65 ľudí sa každoročne e, vracajú a týchto treba integrovať. A mňa by zaujímalo, ako tento problém chcete vyriešiť. Je to kritika Albánska, pokiaľ ide o zbližovanie, boj proti korupcii a organizovanému zločinu. O tom ste už mnohé povedali, o tom, aké ciele chcete dosiahnuť. Napriek tomu by ma zaujímalo, či bude možné ešte pred júlom dosiahnuť nové konkrétne výsledky. Tak, aby ďalšia od, misia odborníkov, expertov do Albánska mohla byť e, postavená na pevnom základe, aby sa mohla dobre oboznámiť o, e, s o, ochotou Albánska naozaj realizovať liberalizáciu víz. Želám si, aby Albánsko čo najskôr do takéhoto systému vstúpilo. Myslím si však, že lopta, alebo e, vy ste práve na ťahu, urobíte určite všetko, čo je vo vašich sílach, na to, aby tento proces bol zrýchlený. Na to však potrebujeme serióznu prácu z vašej strany, vážny prístup z našej strany, aby tento proces mohol byť čo najrychlejšie uzavretý. Na jeseň, najneskôr koncom tohoto roka. Teraz máme eh, druhú, dru, eh, druhé kolo príspevkov. Pán Rouček, podpredseda parlamentu a tieňový spravodajca pre Albánsko za socialistickú skupinu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, mám viacero komentárov a e, zo pár otázok. Chcel by som vám tiež poblahoželať e, vašej krajine za pokrok a dosiahnuté výsledky za posledné mesiace, dokonca roky. Pokiaľ ide o politické a domáce reformy, ekonomické a samozrejme e, tiež liberalizácia vízového e, rež, e, režimu. Súhlasím s tým, čo ste povedali o politických stranách. E, u roky hovorím albánským kolegom, že bez ohľadu na to, e, či ide o vládnúce alebo opozičné strany, hovorím im, že integračný proces, liberalizačný proces víz je metaforou pre všetky ďalšie politické sily v krajine. Rovnakým spôsobom si nemyslím, že to je správny spôsob v systéme parlamentnej demokracie blokovať a bojkotovať e, parlament. Pretože v parlamentnej demokracii je to parlament, ktorý je srdcom politického systému. Áno, mávame e, voľby veľmi trpké volebné kampane, ale ako náhle voľby skončia, Všetky politické sily by mali spolupracovať v parlamente, spojiť sa, robiť reformy, snažiť sa implementovať svoje politiky a snažiť sa o zmeny. To sú moje komentáre. A teraz k mojim otázkam, ktoré sa budú zameriavať na vašu ekonomickú situáciu, pretože e, dosiahli ste e, uchopiteľný pokrok, celkom e, zaujímavý ekonomický rast dokonca v minulom roku 2009, keď celá Európa s výnimkou vašej krajiny a Polska zaznamenávali pokles. Napriek tomu vaša krajina naďalej zostáva jednou z najchudobnejších krajín v Európe na základe európskych štatistík. Váš hrubý domáci produkt je okolo 25 európskeho priemeru. Budete potrebovať trvalo udržateľný ekonomický rast. Ak sa pozrieme na vašu makroekonomickú situáciu, tak vaša krajina má celkom veľký schod, schodok obchodnej bilancie aj bežného účtu a ak e, sa nemýlim, minulý rok to bol aj deficit v štátnych financiách na úrovni až 7 a v tejto situácii sme avizovali, e, sa avizovalo, že tu nebude ďalšia e, priebežná zmluva s Medzinárodným menovým fondom. fondom. Je to múdra politika? 2-3 roky, ak niektoré e, z tých pohybov, ktoré vidíme, keď sa pozrieme na grécku situáciu, keď sa pozrieme na ekonomickú situáciu v Európe, tak moja otázka znie, je to múdra politika? Ak chcete trvalo udržateľný rast, potrebujete e, E, riešiť situáciu vlastnických práv. E, dôležitý je, aby to bol fungujúci trh s pozemkami, s, e, s nehnuteľnosťami, pretože treba mať stabilné prostredie pre zahraničných investorov. Je tu obrovský potenciál, pokiaľ ide o turistiku, dopravu a ďalšie typy priemyslu. Investori vrátane zahraničných ale potrebujú stabilnú transparentnú situáciu. Moja otázka znie, čo zamýšľate urobiť v tomto ohľade? Ďakujem. Ďakujeme pán Rouček. A slovo teraz udelím e, pánu ministrovi e, na odpovede na položené otázky. Držte sa prosím e, limitu 10 minút. Začnem snáď Eh, otázkou dobrého priateľa pána Vigenina. Uistujem vás, že nie je tu presvedčivý dôkaz eh, o tom, že by tu bola poškodená vieryhodnosť minulých eh, volieb a ja som tu ako vždy ste nás pozývali mňa za opozíciu i socialistov, ale jediný prípad, ktorý dokázali prezentovať, vlastne dokazuje, že systém volieb bol vieryhodný. Prezentovali jednu nezrovnalosť, jeden materiál z jednej obce, kde socialisti ráno v skorej odišli e, na, do hlasovacej miestnosti. To nebolo e, zohľadené hlavnou komisiou a volebnou komisiou napriek žiadostiam demokratickej strany. A ak tento výsledok mal byť zohľadnený centrálnou volebnou komisiou a e, volebným kolegiom, tak demokratická strana by bola mala e, v parlamente o jedno kreslo viac a bola by mala mať, mohla mať samotná väčšinu. A to zamietnutie e, volebným súdom tohoto materiálu, pretože nezodpovedal normám, len ukazuje, že systém fungoval. Po druhé, ak chcú robiť eh, v prípade všetkých prípadov stíhanie, tak vláda prislúbila finančne eh, pomôcť prokuratore, aby, aby táto nezávislá prokurátora, nezávislá od vlády, vypracovala špeciálnu skupinu prokuratúry, ktorá by preferovala všetky prípady, ktoré, e, ktorá, ktoré socialistická strana prezentovala, aby sme čo najrychlejšie e, veci riešili. Opätovne vám chcem zaručiť, že sme pripravení dnes či zajtra začať zostavovať tú, tento vyšetrovací parlamentný výbor, kde socialisti budú mať e, väčšinu, kde socialisti ďalej budú mať predsedu, tak ako chceli, a kde môžu začať preverovať všetko, čokoľvek, a pokiaľ ide o otvorenie e, volebných urien, sme pripravení rešpektovať akékoľvek rozhodnutie, ktoré ústavný súd či e, táto komisia môžu e, prijať po samozrejme žiadno, žiadosti, ktorú mu by mala predložiť socialistická strana týmto inštitúciám. Neviem, čo viac by sme ešte mohli urobiť. Opozícia má právo e, byť v parlamentných výboroch a v prvom rade bude mať možnosť viesť, viesť e, parlamentný výbor pre európsku integráciu aby zohrávali dôležitú úlohu, úlohu v parlamente, pokiaľ ide o agendu EÚ našej krajiny. Takisto v súlede s vládou spolupracovať v tomto výbore, e, pokiaľ ide o akékoľvek obavy spojené s integráciou krajiny do EÚ. Pokiaľ ide o obchodovanie s s ľuďmi, obchodovanie so ženami. Vaša otázka, chcem povedať, že snažíme sa nielen implementovať stratégie, ale albánska vláda prijala ďalej rozhodnutie pomáhať finančne prostredníctvom nášho rozpočtu tým mimovládnym organizáciám, ktoré e, pracujú na tomto, pre, ktoré pracujú na rehabilitácii Eh, eh, týchto obetí eh, v sociálnych zariadeniach detí, ženy a veľmi, veľmi chceme pomôcť týmto osobám v týchto útulkoch v tomto ohľade. Pokiaľ ide o menšiny, v našom regióne je každé, každé etnikum v jednej oblasti minoritou, v inej väč, väčšin, väčšinovým obyvateľstvom. My sa snažíme vo vláde využiť rovnaké normy, rešpektujúc e, menšiny, aké používate vy. A v tomto rámci sa naša e, vláda veľmi odhodlane zastáva práv menšín a tiež to isté vyžadujeme aj od iných pre e, zasa albánske menšiny. Chcem tiež zdôrazniť to, že albánska vláda má veľký záujem na plnej integrácii srbskej menšiny v Kosove a naša vláda tiež prijala konkrétne kroky a jeden z nich bol financovanie 400 eh, eh, tisíc eh, eur do infraštruktúry, do projektov v komúne Gračanica na základe Atisáriho plánu, kde väčšina z tejto komunity je má, patrí v srbskej menšine, teda bol, bol, stretli sme sa v, tý, v Týrane, navštívili sme tento región, pretože sme presvedčení, že toto je jediné riešenie na spacifikovanie, zmiernenie regiónu a zlepšenie vzťahov. Takisto, pokiaľ ide o, o otázky, ktoré e, položila Tania a veľmi jej chcem poďakovať za jej pomoc pri e, liberalizácii vízového režimu. Chcem povedať, že pracujeme na konkrétnych projektoch pre e, reintegráciu. Minister sociálnych vecí a minister vnútra spolupracujú s, týchto, s týmto cieľom a a pripravujú projekty na e, odborné vzdelávanie a zamestnanosť. Takisto Centrum pre navracajúcich sa funguje a pracujeme na konkrétnych e, opatreniach, takisto s mimovládkami, s cieľom integrácie a vybavenia e, dokladov, osobných dokladov. Snažíme sa, a čo skoro vám budeme vôcť povedať o konkrétnych pokrokoch, formou správy k všetkým otvoreným otázkam a Albánsko podľa mňa e, splnilo všetky benchmarky, ale vieme, že Albánsko bude pokračovať v práci e, na určitých oblastiach, vrátane týchto štyroch blokov, dokonca aj nad rámec e, toho cieľa dosiahnutia liberalizácie víz, pretože to sú dlhodobé výzvy, rovnako ako boj s organizovaným zločinom a iné. Pokiaľ ide o ekonomickú situáciu, nuž myslím si, <clears throat> že ekonomická situácia je e, celkom e, stabilná a, a pod kontrolou. Albánsko e, je jedným z mála prípadov pozitívneho plusového ekonomického rastu a súvisí to s určitými dôvodmi. Znamená to, že sme krajina, ktorá nemá problémy. Neznamená to, že nemáme celkom e, problémy, ale naučili sme sa, e, poučili sme sa z minulosti, z pyramídových systémov, poznáme otázky makroekonomickej stability a po druhé potom naše, náš e, bankový systém bol vždy veľmi stabilný a bude stabilný. Veríme, že určite potrebujeme zlepšiť určité e, iné ukazovatele, na čom pracujeme. Jedným z opatrení vlády je to, že sme zmrazili určité výdavky s cieľom kontrolovať všetko a myslím si, že tu nevie, nie je nejaký problém pre makroekonomickú stabilitu krajiny, a to nie len teraz, ale tiež strednodobo a dlhodobo. A najdôležitejšia vec, najvýznamnejší signál pre pokrok našej ekonomiky súvisí s príchodom mnohých e, zahraničných investorov, ktorí investujú a čo skoro začnú v krajine investovať, do veľkých projektov energetiky, infraštruktúry, turistiky, pretože Albánsko sa stáva čoraz dôležitejším strategickým partnerom pre zahraničných investorov vďaka dobrým vzťahom so všetkými susednými krajinami a vďaka našim pokrokom v infraštruktúre e, so susednými krajinami. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz má slovo pán Teller na 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, dnes máme 28.4. To znamená, že ubehol presne jeden rok od toho, čo Albánsko podalo žiadosť na plnoprávne členstvo v Európskej únii. Rovnako ako predrečníci by som vám chcel zagratulovať k pokrokom nielen za posledný rok, ale vlastne za posledných 20 rokov. Nemôžeme zabúdať na to, že v Albánsku dedičstvo komunizmu bolo naozaj veľmi ťažké, veľmi zložité a museli ste v tejto oblasti naozaj odviesť obrovský kus práce. Nechcem hovoriť o liberalizácii vizového styku, už tu mnohé na túto tému odrezo my pevne veríme, že víza pre Albánsko budú čo možno najrýchlejšie odstránené. Aj kolegyňa Tajon sa k tomu vyjadrovala a toto naozaj v plnej miere podporujeme. Zaujímalo by ma následovné. Ako vy vnímate regionálnu spoluprácu? Už ste k tomu povedali slovko či dve. Podľa môjho názoru je veľmi dôležité pre Balkán, aby sa rozbiehala regionálna spolupráca, aby tu boli iniciatívy. Takže mňa by zaujímalo, ako vyhodnotíte tento proces, hlavne pokiaľ ide o konferenciu v Brde. Táto konferencia bola zrealizovaná na iniciatívu Chorvátska a Slovínska premiérov týchto dvoch krajín. Takže moja otázka znie, ako vy hodnotíte prípravy na túto konferenciu pod zaštitou španielského predsedníctva a kde vy vidíte ďalšie možnosti budúcej spolupráce. Hovorili ste o vzťahoch so Srbskom. Mne by zaujímalo, ako vyzerajú konkrétne iniciatívy na vašej strane, aby táto e, spolupráca, aby tieto vzťahy boli ešte prehlbené. A potom ešte ďalšia otázka, ktorá sa už netýka regionálnej spolupráce. Veľmi často e, sa dozvedáme o problémoch medzi e, pánom Rámom a pánom Berišom. Mňa by zaujímalo, je tu nejaká priama komunikácia, nejaký priamy dialog medzi nimi? Ako často sa oni osobne stretli za ostatných 6 mesiacov? Ďakujem pekne, pán Taler. A teraz pán Svencon, 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, a rovnako ďakujem aj pánovi ministrovi. Pred 40 rokmi, v roku 1970, som mal možnosť navštíviť Albánsko, ktoré v tom čase bolo hroznou diktatúrou a rozhodne to nebolo ľahké chodiť po uliciach tyrany. A keďže som už tedy bol kresťanský demokrat, môžem vám povedať, že tam bolo aj niekoľko západných študentov, ktorí Ehm, ktorí tam skandovali za podporu Hodžu, Stalina a Lenina. Bola tam obrovská e, korupcia, bola tam obrovské, obrovské, e, obrovská devalvácia základných ľudských hodnot a hodnota života. Ale naozaj to trvá veľmi dlho, kým sa krajina prispôsobí a kým sa spametá z takéhoto komunistického teroru a naozaj veľmi veľa sa toho udialo a chcem vám zablahoprieť všetkému tomuto pozitívnemu vývoju, ku ktorému došlo v Albánsku. Zároveň by som však chcel povedať, že je naozaj veľmi presvedčivé to, že Albánsko dokázalo usporiadať voľby eh, na takej vysokej technickej úrovni. Chcel by som napriek tomu ale povedať, pán minister, že sa osobne veľmi teším na to, keď sa Albánsko stane členom Európskej únie, ale zároveň chcem zdôrazniť aj to, čo povedala pani Pak skôr. A síce, že my sme toho názoru, že treba naozaj treba spraviť ešte oveľa viac zo strany albánskej vlády a albánskych orgánov, e, tak aby bol zastavený obchod s ľuďmi, ktoré je stále pomerne vážnym problémom v Albánsku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Svensson, hovorí pán predseda. A teraz eh, pán Kopa, nech sa páči na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Rovnako by som chcela privítať pána vicepremiera a ministra zahraničných vecí, pána Metu, eh, spolu so svojimi kolegami by som chcela uvítať to napredovanie, ktoré Albánsko spravilo a zároveň to úsilie, ktoré vyvinuli albánsky občania ten, ten pad v parlamente alebo to, tá, tá, tá situácia v parlamente je naozaj veľmi znepokojivá a riešenie sa musí nájsť naozaj čo najrychlejšie, pretože ak parlament nemôže robiť svoju funkciu, vytvára to obrovský demokratický deficit a to by, bolo výrazná, to by bola výrazná prekážka pre napredovanie Albánska smerom k Európskej únii. Chcem hovoriť o regionálnej spolupráci. Myslím si, že regionálna spolupráca je kľúčová téma. Všetci vieme, čo všetko sa Albánsku podarilo dosiahnuť v tejto oblasti. A to vrátane spolupráce so Srbskom. Ale ja by som rada hovorila o stretnutí ministrov zahraničných vecí eh, v regióne Brezbes, eh, kde sa hovorilo o environmentálnych problémoch, ktorým tento región čelí. Ehm, bol tam eh, minister Albánska zahraničných vecí Firomu a Grécka. Obávame sa ale toho, že táto krajina chce postaviť jadrovú elektráreň len 100 kilometrov od grécko-albánskej hranice Ehm, riadenie, bezpečnostné podmienky a zároveň tá obrovská téma jadrového odpadu zostáva otvorená a nedoriešená. To sú pre nás veľmi dôležité témy. No a práve preto by som chcela, aby nám pán ehm, vicepremier povedal svoje stanovisko k tejto téme. Ďakujem pekne. Pani Kopa. Pán Rever, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. No v prvom rade, e, to hovoríme teraz o zákonoch a o legislatíve. E, ten zákon, ktorý bol najprv schválený, potom bol zablokovaný nefungovaním parlamentu. E, nás zaujíma, akým spôsobom chce parlament fungovať do budúcnosti. A zároveň, akým spôsobom sa nedávno adoptovaný dôležitý zákon um, dá použiť preto, aby sa dosiahla efektívnejšia dohoda so socialistami. Ďalej, e, otázka ohľadom ďalšieho napredovania na ceste k integrácii. Kto je zodpovedný um, za tento proces v Albánsku? E, hovoríme o, hovoríme o celej politickej elite krajiny, hovoríme o občanoch. Takže kto je zodpovedný za um, ďalšie napredovania, ďalší vývoj? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Preda. No a teraz záverečné kolo odpovedí. Pán minister, máte slovo, nech sa páči. na margo našich vzťahov s krajinami v regióne a predovšetkým so Srbskom. Môžem povedať toľko, že nedávno sme podpísali dohodu o boji proti organizovanému zločinu so Srbskom, no a rovnako už to skoro podpíšeme aj e, revidovanú dohodu a spolupráci medzi, týmito, medzi našimi dvoma krajinami. Máme tu celý rad ďalších e, dohôd, ktoré chceme podpísať a ako som už povedal aj skôr a zdôraznil, tak Albánsko jednostranne E, vlastne zrušilo vízovú povinnosť pre srbských občanov pri návšteve Albánska a pevne verím, že to isté sa bude diať aj na opačnej strane, na strane našich partnerov. Na Margo konferencie v Brde a na Margo konferencie v Sarajeve chcem povedať toľko, že si veľmi vážime túto iniciatívu iniciatívu, ktorú vyvinulo Chorvátsko a Slovinsko. Bol to naozaj veľmi dobrý príklad toho, ako tieto dve krajiny e, v regióne dokážu veľmi dobre spolupracovať. Nielen, aby dokázali prekonať spory z minulosti, ale zároveň, aby dokázali všetkých spojiť. Vieme teraz už, čo bol problém v Brde. A už teraz e, pevne veríme, že sa nám podarí urobiť všetko, čo je v našich silách, tak aby, bolo, aby boli všetci zaangažovaní, rovnako aj e, španielské predsedníctvo a pevne verím, že v Sarajeve budú prítomní všetci a e, že tým, že tu budeme mať takúto e, širokú konferenciu so zastúpením všetkých krajín regiónu, takže sa nám podarí vyslať prvý pozitívny signál smerom k Európskej únii a zároveň, že sa nám podarí vyslať pozitívny signál aj zo strany Európskej únie smerom k nášmu regiónu. Len pred mesiacom sme sa rozhodli e, v Tyrane organizovať veľmi úspešnú ministerskú konferenciu. Bola to konferencia ministrov vnútra juhovýchodnej Európy. A to bol zároveň aj priestor, kde sme sa snažili vlastne zabezpečiť aj stretnutie medzi ministrom vnútra Srbska a ministrom vnútra Kosova. chcem počerknúť, že pre nás a pre každého ďalšieho je veľmi dôležité, aby sme sa videli pri rokovacom stole v Sarajeve všetci. Napriek tomu, ako sa to volá, to najdôležitejšie je, aby sme sa dokázali navzájom akceptovať napriek vzájomným rozdielom a musíme pochopiť, že vyčlenovanie jedného eh, z nás len spomalí a oddiali náš európsky integračný proces. Myslím si, že sa táto téma stáva stále dôležitejšou práve vďaka tomu, že chceme zabezpečiť eh, širšie napredovanie a približiť sa viac k Európskej únii a napriek odlišným myšlienkam, odlišným pohľadom, alebo aj odlišnosti v minulosti. Každý projekt bude posudzovaný najmä z pohľadu na e, dopadu na životné prostredie. Práve preto, že, sa chceme, že chceme pristúpiť k Európskej únii a práve preto, že chceme aj budovať turizmus a chceme rozvíjať turizmus a, a prvým predpokladom pre takýto vývoj je e, zdravé životné prostredie, ktoré naozaj dokáže dosahovať aj štandardy e, krajín Európskej únie a zároveň bude aj chránené od projektov, ktoré ktoré nie sú v súlade a e, nezodpovedajú základným požiadavkám na ochranu životného prostredia. Čo sa týka meškaní e, v integračnom procese do Európskej únie, e, treba povedať, že neexistuje nejaký jeden zodpovedný aktér za nejaké meškanie a nechcem hľadať nejakého vyníka. Ale je naozaj pravda, ako hovorú, že aj pán Svensson, pred niekoľkými desaťročiami, len pred dvoma desaťročiami v podstate, Albánsko bolo Severnou Kóreou Európy. Bola to tá najizolovanejšia krajina v Európe a len pred len za tieto 20 ročia sa nám podarilo dostať do severoatlantické aliancie a máme naozaj veľmi úzke vzťahy s Európskou úniou a isto sa Albánsko rastane členským štátom Európskej únie. No a otázka je, aj načasovanie takéhoto členstva. A to všetko samozrejme závisí aj od našich domácich reforiem, reforiem na domácej scéne a rovnako to závisí aj od politickej vôle, odhodlania a základného hracieho mechanizmu, ktorý tu bude. Ale v každom prípade myslím si, že je vhodný čas na to, aby sme sa pokúsili pochopiť, že každý musí prispieť svojim dielom k tomu, aby sa tento proces zrýchlil. Taký je názor našej vlády, no a pevne verím a zároveň aj e, si to pevne želám, aby to bola aj vôľa našej opozície. Už čoskoro, práve kvôli tomu, že e, socialisti e, musia prispieť k integrácii našej krajiny do Európskej únie sa týka tej otázky, A síce, či lídry demokratickej strany a socialistickej strany sa stretli, myslím si, že ehm, naozaj tu je priestor, prebiehali tu mnohé stretnutia v minulosti. Ehm, a naozaj bude veľmi pozitívne, aby sme videli opäť e, komunikáciu a zároveň stretnutie a zároveň aj ich spoluprácu pre záujme krajiny a zároveň aj v záujme európskej agendy, európskeho e, programu Albánska. Čo sa týka obchodu s ľuďmi, mm, áno, bol to veľký problém, ale stáva sa to menej výrazným problémom, a to práve vďaka silnej vôli, ktorú preukazuje albánska vláda a vďaka vynikajúcej spolupráce so susedskými krajinami. No a Albánsko už viac nie je eh, pre tranzitnou krajinou pre obchod s ľuďmi. Máme tu veľmi intenzívnu spoluprácu na regionálnej báze. Snažíme sa eh, bojovať proti tomuto nezdravému fenoménu a práve preto sme si osvojili túto iniciatívu organizovať už čoskoro aj regionálnu konferenciu o boji proti obchodu s ľuďmi. Pevne verím, že som nezabudol zodpovedať ani jednu z otázok, ktoré boli predložené. Ďakujem pekne, pán minister. Naozaj to boli veľmi zaujímavé odpovede a vaše vystúpenie bolo aj veľmi užitočné, aby sme dokázali e, lepšie pomenovať a lepšie spoznať e, tie pozitívne, ale aj negatívne veci, e, ktorými sa potrebujete vysporiadať a dokážeme možno aj lepšie vidieť, aká je vaša pozícia na ceste smerom k európskemu členstvu. Ehm, máme tu mnoho očakávaní, ktoré sú spojené s vývojom v Albánsku. Vy ste sám hovorili o vývoji v vašej krajine. My vám naozaj želáme, aby toto napredovanie naďalej e, pokračovalo rovnakým tempom, aby ste sa naďalej napredovali to správnou cestou, aby ste sa stále približovali smerom k Európskej únii a pevne verím, že e, budeme, budete ešte úspešnejší, keď sa e, znova stretneme. Budeme pokračovať o pol hlasovaním. Ďakujem pekne. prejsť k tomu pôvodnému stretnutiu. Hej, hej, hej. Please, colleague, sit down. Vážení kolegovia, prosím, usaďte sa. Budeme hlasovať. Takže poprosím, pripravte sa. Vážení kolegovia, prosím, usaďte sa na svoje miesta a začneme hlasovať. Prosím, vložte hlasovacie kartičky do hlasovacieho zariadenia a urobíme si kontrolné hlasovanie. A začneme kontrolným hlasovaním. Takže prosím, stlačte jeden zo svojich hlasovacích gombíkov. 34 nás je prítomných. Zdá sa, že počet je 34. Ci sono alcuni colleghi che non stanno facendo la prova. Zdá že nie všetci kolegovia stlačili gombík, ako im bolo povedané. Poprosím vás teda, aby ste sa zúčastnili testu hlasovacieho zariadenia. Ešte raz opakujem, vložte kartičky do zariadení a slačte ktorékoľvek tlačivo. Naozaj na tom nezáleží, ktoré tlačidlo, tlačidlo stlačíte. E, Dobre, takže máme tu 45 poslancov. Asi nehlasovali všetci prítomní, no ale nevadí, začneme s oficiálnym hlasovaním. Začíname správou kolegyne Hautala. Odsek 1, návrh 27 v dvoch častiach. Čas prvá, kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ústný návrh tým pádom odpadá. Pokračujeme 29. Kto je za? Kto proti? Zamietnuté 30. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to. Neviem určiť, či bolo viac za alebo proti, takže otváram elektronické hlasovanie. Hlasujeme o 30. Prebieha hlasovanie. Končím hlasovanie. 50 poslanci hlasovali. Pardon, 49 poslancov hlasovalo. 36 za, 12 proti, traja sa zdržali prijaté. 31, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 33, kto je za, kto proti, prijaté. 34. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Požiadali ste o elektronické overenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie 27 za, traja proti prijaté. 35. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 35. Overme si to. 35. Kontrolné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 22 hlasov za, 34 proti, zamietnuté. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Pokračujeme 41. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 42. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 43 za, proti, zamietnuté. 44 za, proti, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, prijatý. 50 za, proti, prijaté 51 za, proti, zamietnuté 52 za, pardon, odpadáva, neodpadáva, tak 52, kto je za, proti, prijaté 53 52 overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 hlasov za, 30 proti, zamietnuté. Teraz 53. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 54 za, proti, prijaté. 55 za, proti, prijaté. 57 za, prepačte, odpad, 56 odpadáva, 57, kto je za? Kto proti? Prijaté. Kompromis 5. Za. Proti. Prijaté. Kompromis 6. Za. Proti. Prijaté. 66. Za. Proti. Prijaté. 67. Za proti, prijaté. 68 za, proti, prijaté. Kompromis 7 za, proti, prijaté. Kompromis 8 za, proti, prijaté. 76 za, proti, proti, prijaté. 75 za, Sedemdesiat peťka, kto je za? Proti? Prijaté. sedemdesiat sedem za? Proti? Prijaté. 78 za, proti, prijaté. 79 za, proti, prijaté. 80 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, prijaté. Druhá časť za, proti, zamietnuté. 81 bola stiahnutá, 82, kto je za, kto je proti, prijaté. 83 za, proti, prijaté. 84 bola stiahnutá, 85, kto je za, kto je proti, prijaté. 86 odpadáva, Takže 88, 89, kto je za? Proti? Prijaté. 87 odpadáva rovnako ako 90, 91, kto je za? Proti? Prijaté. 93 za, proti, prijaté. 92, prepačte, 93 teraz. Kto je za? Kto proti? Prijaté. 94 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Prijaté. 95 za. Proti? Prijaté. 96 za. Proti? prijaté 97 odpadáva. Spravodajcov ústny pozmeňovací návrh, to je za, proti, prijaté 98 za, proti, zamietnuté 99 za, proti, prijaté stovka za, proti, zamietnuté. Nový kompromis za, proti, prijatý. 102, kto je za, proti, prijaté. 103, za, proti, prijaté. 104, za, proti, prijaté, 105 za, proti, prijaté, 106 za, proti, prijaté, kompromis 9 za, proti, prijaté, 112 za, proti, prijaté 113 za, proti, prijaté 114 za, proti, prijaté 115 za, proti, prija, pardon, zamietnuté 116 spravodajcu za, proti, prijaté 117 za, proti, prijaté. Úvodné ustanovenia, sedmička za, proti, prijaté. 8 za, proti, prijaté. 9 za, proti, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, prijaté 12 za, proti, prijaté 14 za, proti, prijaté 15 za, proti, prijaté 16 za, proti, prijaté, 17 za, proti, prijaté, 18 za, proti, prijaté. Kompromis 2 za, proti, prijaté, 23 za, proti, prijaté 24 za, Spravodajkyňa sa hlási o slovo. 24. pani Hautala. Pán predseda, mám ústny pozmeňovací návrh. Hovorila som o tom s kolegami, aby sme tam pridali sankcie k tomu zoznamu ťažkostí, ktoré majú asociácie obhajcov ľudských práv. Takže uvalenie veľkých sankcií. Výborne, ak nikto nenamieta, tak budeme hlasovať s týmto ústnym pozmeňovacím návrhom. Nemáme námietky. Takže 24. Kto je za? Kto proti? Prijaté 25. Za. Proti. Zamietnuté 26. Za. Proti. Prijaté. Teraz návrh 1. Lingvisticky nehlasujeme, teda dvojka. Kto je za? Proti. Zamietnuté trojka s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto je proti, prijaté, štvorka, za, proti, prijaté, peťka s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, prijaté, šestka, za, proti, prijaté. Elektronické hlasovanie o takto pozmenenom texte. Otváram hlasovanie. traja poslanci hlasovali, 59 za, 1 proti, traja sa zdržali. Gratulujeme spravodajkyni. veľkou väčšinou schválené. Teraz budeme pokračovať hlasovaním o nasledujúcej správe. Ide o úniu pre stredozemie. Únia pre stredomorie je to trošičku komplikovanejšie. Nechcem to tu nejako ešte viac komplikovať, ale keby prešli kompromisy, tak by nám to veľmi pomohlo a prosím jasne zdvíhajte ruky, vysoko zdvíhajte ruky, odsek 1, 77, kto je za, proti, zamietnuté, 79, 78 pardon, kto je za, kto proti, prijaté. Teraz 79 po častiach, prvá časť za, proti, prijaté. Druhá časť za, proti, prijaté. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 81. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Kompromis 1. Za? Proti? Prijaté. Kompromis 4 za, proti, prijaté. 90, kto je za, proti. Povedal by som, že to bolo zamietnuté. Pokračujeme kompromisom 2, kto je za, proti prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, prijaté. Stovka. Nie, aj tá odpadáva. Takže 102, kto je za, proti, 102 elektronicky. Nebolo jasné, ako to dopadlo. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 65 hlasovalo, 31 za, 33 proti. Zamietnuté. 103. Odpadáva. 104. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 105 za proti, zamietnuté. 106 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto proti, prijaté. 107 odpadá 108 s doplnením, kto je za, proti, prijaté. 109 za, proti, zamietnuté. Kompromis 28 za, proti, prijaté 110 za, proti, prijaté 111, odpadá 112, za, proti, zamietnuté 13 bola stiahnutá, 114 teda, kto je za, proti, prijaté, 115 za, proti, zamietnuté, 116 za, proti, prijaté, 117 za, proti, zamietnuté, 118 za, proti, prijaté 119 za, proti, prijaté 120 za, proti, prijaté 121 za, proti, zamietnuté 122 za, proti, zamietnuté 123, kto je za, proti, zamietnuté 125, za, proti, zamietnuté 126 za, proti, prijaté 127 za, proti, prijaté 127 za, proti, Zamietnuté. Kompromis 6 za. Proti. Prijaté. Sto dvadsať deväť za. Proti. Zamietnuté. 27. Kompromis 27. Kto je za? proti, prijaté. 132 za, proti, prijaté. 133 za, proti, zamietnuté. 134 za, proti, zamietnuté. 135 za, proti, zamietnuté. Pokračujeme 137. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 138. Kto je za? Kto proti? Zamietnuté. 139 za. Proti. Prijaté. 140 140. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Pardon, zamietnuté 141 za. Máme tu žiadosť o overenie 140. Nech sa páči elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Hlasovalo 64 poslancov. 14 za, 46 proti. Zamietnuté. 141 za, proti. Zamietnuté. 142 a 3 za, proti. Zamietnuté. 144 a kto je za? Kto proti? Zamietnuté. 146, časť 1 za, proti, druhá časť za, proti, obe prijaté. Žiadosť o overenie časti 2. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 za, 32 proti. Zamietnuté. Kompromis 25 za. Proti. Prijatý. Pokračujeme 149 a 150, kto je za proti, zamietnuté. AO1 za, proti, prijaté. 151 je lingvistická, to sa nehlasuje. 152, kto je za, proti, prijaté. 153 za, proti, Zamietnuté 154 za, proti. Zamietnuté 155 za, proti. Zamietnuté 156 a 7 za, proti. Zamietnuté kompromis 8 za, proti. Prijaté kompromis 7 za, proti prijaté. Kompromis 9 za, proti, prijaté. 10, 10 za, proti, prijaté. 166 za, proti, zamietnuté 167 za, proti, prijaté 168, kto je za, proti, Zamietnuté. 70, Kto je za? Proti. Prijaté. 172 za. Proti. Prijaté. 173. Kto je za? Proti. Zamietnuté. 173. Teraz, prepačte, kto je za, kto proti Prijaté 174 za, proti, zamietnuté. 175 odpadáva. Rovnako aj 6 a 7 pokračujeme kompromisom 11 za, proti, prijaté. Kompromis 12 za, proti, prijaté. 13 za, proti, prijaté. 191 za, proti, prijaté. 193 za, proti, pr- zamietnuté. Kompromis 14 za, proti, prijaté. 203, kto je za, proti, prijaté. Kompromis 18 za, proti, prijaté. Kompromis 16 za, proti, prijaté. Kompromis 15 za, proti, prijaté. 213 za, proti, prijaté Zamietnuté 214 za. Proti. Prijaté. Kompromis 17 za. Proti. Prijaté. 223 za. Proti. Zamietnuté. 224 za proti, prijaté. 225 po častiach, časť prvá, kto je za, kto je proti, prijaté, časť druhá, za, proti, druhá časť bola zrejme zamietnutá, nie som si ale istý, overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 31 za, 35 proti, zamietnuté. 226 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto je proti, prijaté. Kompromis 19 za, proti, schválené. Pozmeňujúci návrh 11 za, proti, schválené. Kompromis 25. Kontrári. Za, proti, prijaté. 20 za, proti, prijaté. Kto je za 21? Proti, zamieta sa. 22, kto je za, proti, zamieta sa. 23 za, proti, príjma sa. 24 za, Kto je za 24? Proti? Prijaté. 25 za. Proti? Prijaté. 26 za. Proti? Zamieta sa. 27 za. Pardon, ospravedlňuje sa pán predsedajúci. 27 odpadáva. Skôr teraz 26, kto je za. Proti. Príjma sa. 21, kto je za. Proti. Prijama sa. 38 za proti, zamieta sa. Kto je za 29 s ústnym doplnením, prijíma sa. 40 za, proti, zamieta sa. 41 za, proti, zamieta sa. 42 za, proti, príjma sa. 43 za, proti, príjma sa 44 s doplnkom, proti, príjma sa 45 za, proti, príjma sa. Práve mi tu hovoria, že nie všetci ste hlasovali. 45 hlasujeme. prístrojoch máme 47 e, kartičiek, ako vidím. 62 hlasovalo, 42 za, takže prijaté. ...46 ako doplnok, kto je za, proti, príjma sa. 47 za, proti, Nuž. Nie je mi to celkom jasné. Rád by som si to nechal preveriť. Bohužiaľ, je mi ľúto. Hlasujeme elektronicky o 47. Hlasovalo 62 poslancov, veľmi jasné, ale keď ste mi to predtým veľmi jasne ukázali, je tu obrovská väčšina, uznávam. Možno by som mal len zmeniť okuliare. Za, proti, príjima sa. 49 za, proti, príjima sa. 50 za, proti, zamieta sa. 51 za, proti, príjima sa. 52 bolo stiahnuté. Zamieta sa. 45 za. 45 za. Pardon, 55 za. Proti. Zamieta sa. Teraz e, 22. Kompromis za. Proti. Príjma sa. Teraz 60. Kto je za? Proti. Príjma sa 61 za. Proti Príjima sa kompromis 23 za, proti, príjima sa potom 66 za, proti, príjima sa 67 za, proti, zamieta sa 68 za, proti, príjima sa 69 za, proti, zamieta sa 71, kto je za. Prepačte, ospravedlňujem sa, pán predseda. 47 za, proti, zamieta sa. 75. Musíme o tom hlasovať, predsa len, kto je za, proti, ale to si musíme preveriť elektronicky. Hlasujme prosím teraz. ...65 hlasovacích kartičiek, z toho hlasovalo 63 poslancov, teraz, pardon, 53. Končím hlasovanie. Prijíma sa 53 hlasmi proti 11. A teraz 76, kto je za, kto je proti, príjima sa. Jednotka pozmejúci návrh za, proti, príjima sa. Za, proti, príjima sa dvojka. Trojka bola stiahnutá, 4 za, proti, príjima sa. 5 spravodajcu, kto je za, príjima sa. A teraz je tu množstvo hlasovaní o stanoviskách z výboru pre medzinárodný obchod. Tá prvá skupina e, je ale vybavená, takže ideme hneď k sedmičke. si návrh 7, kto je za, proti, príjma sa. Inta 8 za, proti, príjma sa. 10 za, proti, príjma sa. 12 za, proti, príjma sa. Pani Flotre by sa chcela vyjadriť, nech sa páči. Chcela by som navrhnúť pán predseda, aby odsek 13 e, stanoviska ITRE bol hlasovaný. Ide tam totiž o polnohospodárstvo. Je tam kompromis e, k polnohospodárstvu, ale tu sa navrhuje čosi niečo, čo, čosi, čo nie je e, nekompatibilné. Takže o tom by sme mali hlasovať. Súhlasí Pán spravodajca, pán Peňo. Áno. Zamýšľali sme že pôvodne, že je to pokryté, ale, ale celý výbor INTA tu súhlasil, takže je to v poriadku. Môžeme o tom hlasovať. Takže INTA 13. Kto je za? Kto je za? Proti? Príjima sa. 15. Kto je za? proti, prijíma sa. A teraz sa dostávame k výboru pred priemysel. Kto je za ITRE jednotku? Kto je proti? Zamieta sa ITRE 2 za, proti, prijíma sa. A potom ITRE 9, kto je za, proti, prijíma sa. ITRE 10 za, proti, príjima sa 13 za, proti, príjima sa 14 za, proti, príjima sa 15 a chcete si preveriť ITRE 13, takže všetko je tu možné, preveríme elektronicky. ITRE 13. 66 E, z vás je prítomných, ale nehlasovali všetci. Končím hlasovanie. 37 za, 26 proti. Príjima sa. ITRE 14, kto je za? Proti. Príjima sa. ITRE 15 za, proti. Príjima sa. 16 za, proti. Príjima sa. A teraz elektronicky hlasujeme e, záverom o celej tejto správe. Hlasujme, prosím. Vidím, že máme 67 hlasovacích kartičiek. E, končím hlasovanie. Zrazu je to 64 e, hlasujúcich a z toho 58 za a 6 hlasov proti. A tým potom je táto správa prijatá. Blahoželám spravodajcovi. Končíme hlasovanie. Môžete si opätovne hlasovacie kartičky vybrať. 11.30 pokračujeme. E, bude tu s nami pán komisár Füle. Pán Brok, máte ešte slovo? Pán predseda, aj u tejto správy možno povedať, že sme, sme tu e, zapísali e, výrazné zvýšenie finančných prostriedkov v budúcom finančnom výhľade. To už sa stalo raz a myslím si, že ak budeme takto pokračovať, tak e, to asi bude v každej správe. Možno by sme si mali zvážiť, ako budeme potom komunikovať, keď prídu naozaj nové finančné výhľady, aby sme boli naozaj vierohodní Takže si myslím, že by sme spoločne mali sme, by sme hľadať nejaký, e, nejaký recept na to, ako tieto veci, tieto veci písať tak, aby nám, nás brali aj vážne. Ďakujeme za poznámku pána Broka. Pokračujeme, ako som povedal, 11.30 e, e, rozhovorom s pánom komisárom Fujle. Ďakujem.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 usadte sa a budeme môcť začať pracovať. Máme naozaj na programe veľmi zaujímavú tému, výmenu názorov s našim priateľom, pánom komisárom. Takisto treba dodať, že tu máme uh, uh, pán Füle navštívil začiatkom uh, apríla uh, Juž, Juž, Južné Zakaukasko a takisto bol na Ukrajine a veľmi sme mu povďační za to, že je, uh, je k dispozícii našemu výboru i našemu parlamentu a priamo nás poinformuje o týchto návštevách, predovšetkým pokiaľ ide o témy, ktoré sa týkajú najnovších vývojových tendencií v týchto krajinách – predovšetkým najnovšie prípady na Ukrajine a dopady, ktoré to má na vzťahy medzi EÚ a týmito krajinami. Náš e, výbor samozrejme vývoj sleduje s najväčšou možnou pozornosťou rokovacie procesy k novým e, dohodám s Ukrajinou, takisto potom začiatok rokovaní s krajinami za Kaukaska. Dnes popoludní nás komisia bude informovať aj o stave rokovacích mandátov. Teraz však kolegyňa a kolegov e, chcem poprosiť, aby sa odkazovali na politickú situáciu v uvedených krajinách aj vzhľadom na iniciatívnu správu pána Kirilova teda správu, ktorú sme len prednedávnom prijali. Teraz chcem eh, kole, eh, kole, kolegom, ale predovšetkým pánu komisárovi dať slovo. Ďakujem, pán predseda. A tiež ďakujem za, za to, že ste zdôraznili skutočnosť, že nejde o ad hoc izolovanú udalosť, ale súčasť eh, dohody, ktorú sme Eh, uzavreli hneď v prvých eh, dňoch, pokiaľ ide o veľmi aktívnu interakciu medzi Európskou komisiou a parlamentom. Vážení poslanci, pán predseda, milí priatelia, pre mňa je veľkou cťou, že sa môžem s vami podeliť o, eh, o moje najnovšie poznatky z mojich ciest e, cez Zakaukasko i Ukrajinou začiatkom tohto e, mesiaca. Začneme južným Zakaukaskom. Veľmi ma zaujíma e, táto rozpráva s vami po tom, čo vy sami ste prijali správu k južnému Kaukazu a tu je aj treba spomenúť správu pána Kirilova. Je tu množstvo odporúčaní v tejto správe, ktoré sa kryjú s mojimi vlastnými postrehmi, ktoré vám dnes predostriem je tu celkom jasné posolstvo e, Európe, a to bolo na, mojej, e, na mojich zastávkach v Gruzinsku, Arménsku a Azerbajdžansku. Predsedovia vlád, prezidenti, občianská spoločnosť, poslanci, všetci mi potvrdili, že chcú užšiu, hĺbšiu a plnohodnotnejšiu spoluprácu, vzťah s Európskou úniou. Posolstvo mojim partnerom v Jerevane, Tbilisi a v Baku bolo to, že Európska únia je tiež pripravená vystupňovať rýchlosť a e, vypracovať konkrétne oblasti, kde bude môcť prebiehať posilnená spolupráca, ktorá môže zmeniť život ľudí e, na juhu Zakaukázska i v Európskej únii. Východné partnerstvo sa e, rozbehlo minulý rok v Prahe a Dúfam, že sa nám podarí splniť naše prísľuby v mnohých oblastiach. V prvom rade chceme aktualizovať naše e, e, zmluvné vzťahy s našimi partnermi. Pokiaľ ide o Ukrajinu, už sme s nimi e, rokovali o zmluve o pridružení a o asociačnej dohode, takisto rokovania s Moldavskom začiatkom roku 2010 boli otvorené a prebiehajú pomerne rýchlo. Dnes vás môžem e, poinformovať s radosťou, že máme e, e, že budú prezentované asociačné dohody so zakaukaskými krajinami južnej oblasti v máji na samite a to vydláždi cestu pre Európsku úniu, aby sme sa pripravili na spustenie rokovaní. Tieto dohody umožnia užšiu politickú asociáciu medzi s našimi partnermi Južného Zakakaska a Európskou úniou na základe spoločných princípov a hodnôt. V tejto súvislosti si veľmi e, intenzívne uvedomujem úlohu vašeho výboru a parlamentu. Prepojenie s týmto Európska únia sa snaží vytvoriť e, e, plnohodnotnú e, spoluprácu v oblasti zón voľného obchodu. To je tiež veľmi dôležité pre tieto krajiny, pre tie krajiny, ktoré splnili podmienky pre členstvo vo VTO. Takéto dohody, ktoré ja nazývam e, dohody o ekonomickej integrácii, umožnia prístup e, e, na európsky trh s 500 miliónmi spotrebiteľov a umožnia investície. Lenže to nie sú len dohody o voľnom obchode, ide o viac. Ide to o tejto, o, ide o toto prepojenie e, s väčšinou aký v oblasti obchodu a vnútorného trhu a väčšinou európskych politík. Oblasť e, uľahčenia mobility a vízového režimu, to je oblasť, kde e, partnery z tejto oblasti vyzývajú k, väčším krokom zo strany EÚ, pretože cítia tlak zo strany ich občanov, pokiaľ ide o komplikované procedúry, uľahčenie vízového režimu a e, zmluvy o readmisii pre, pre, pre, pre Gruzinsko boli úspešne vyjednávané. Gruzinci čoskoro budú môcť mať nižšie e, poplatky a ľahšie e, vízové pravidlá. Budú nasledovať príklady Gruzinska a Azerbajdžanska, Azerbajdžanu. To všetko uľahčí cestovanie občanom. Samozrejme, že naši partneri e, v južnej oblasti Zakaukaska majú vysoké požiadavky, ale rovnako požiadavky EÚ s týmito partnerskými krajinami smerujú k tomu, aby legislatíva bola funkčná a aby kapacity týchto krajín e, podporovali ich silné politické e, ambície, aby sa prispelo k poskytnutiu daných výsledkov. Moje posolstvo a vždy v týchto krajinách bolo a bude, že zodpovednosť za e, vnútorné e, procesy a posilnenie demokracie a e, právny štát. To všetko je v rukách vlád a politikov daných krajín. Komisia poskytne technickú a finančnú pomoc na to, aby sme pomohli partnerom pri cieľoch, predovšetkým pokiaľ ide o nové komplexné inštitucionálne programy na výstavu na budovanie inštitucionálneho rámca. Rozvoj v partnerských krajinách určite zohráva aj dôležitú úlohu, pokiaľ ide o rýchlosť a dopad reforiem. Rovnako pokiaľ ide o možnosti hĺbšej e, spolupráce v oblasti asociácie a integrácie. V Arménsku som politickým špičkám avizoval, aby zrýchlili politické Eh, reformy smerom k lepším volebným podmienkam, aby sa súčasne riešili niektoré politické otázky vyplývajúce z, po, eh, z obdobia po prezidentských voľbách v roku 2008 v marci, aby týmto spôsobom sa eh, spustil plný potenciál spoločnosti, inými slovami, otázky ľudskoprávneho charakteru boli v centre našej diskusie pokiaľ ide o domácu situáciu a pokiaľ ide o blížiace sa voľby v Gruzínsku v máji, mal som možnosť vypočuť si e, zástupcov vládnych strán i opozície a obom stranám som zdôraznil jasnú potrebu e, plnenia medzinárodných volebných štandardov, význam skutočnej politickej plurality, fungujúcu, živú ľud, e, občianskú spoločnosť, mimovládnu spoločnosť, čo všetko prispieva ku konsolidácii demokracie. Inými slovami, musia e, dohoniť nedostatok synergií a nedostatok inkluzivity a pluralizmu v ich spoločnostiach. Azerbajdžane sme eh, videli ochotu zástupcov rozšíriť dialog a spoluprácu medzi tými našimi krajinami v, vo viacerých sektoroch. Zhodli sme sa, že tou lokomotívou našich vzťahov eh, je energia. Chceme modernizovať e, Azerbajdžan, chceme diverzifikovať ekonomiku a posilniť rozvoj jednotlivých provincií. V tomto kontexte som e, žiadal ďalšie demokratizačné e, snahy a rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd. Diskutovali sme s oboma zástupcami, prezidentom i ministrom zahraničných vecí. bol to zaujímavý nápad osobitného partnerstva smerom k modernizácii Azerbajdžanu. Vážení poslanci, počas mojej cesty som e, sledoval aj regionálne zdroje napätia a takisto konflikty, ktoré e, tak veľmi ovplyvnili životy ľudí. Osobitne som si vážil možnosti hovoriť k ľuďom, ktorí boli vnútorne presídlení v Gruzínsku a v Azerbajdžane a zistil som o naozaj náročnej práci Európskej monitorovacej komisii v Gruzínsku e, mimo Tbilisi. Veľmi som presvedčený o tom, že osobné e, svedectvá ľudí mi pomohli lepšie pochopiť, akými výzvami sú ľudia tu konfrontovaní. Konflikty v tejto oblasti e, trvajú už príliš dlho a na mojich stretnutiach som ľuďom oznámil, že našim celkovým cieľom v, pre udržateľný vývoj tohto regiónu je bezpečný a prosperujúci e, Južný Kaukaz. Integračný proces je veľmi dôležitý pre Arménsko a všimol som si, že nový vývoj e, posledný, posledného týždňa e, ukazuje, že Arménia chce ísť touto cestou, pokiaľ ide o Nahorný Karabach Európska únia bude naďalej zvyšovať svoju podporu mierovému úsiliu. Pokiaľ ide o Gruzinsko, je jasné, že prebiehajúce e, ženevské rozhovory e, sú jednou platformou, kde e, sedia všetky zúčastnené strany, musia napredovať a že majú zabezpečovať, aby sa strany konfliktu stretali za negociačným stolom. Ide o zapájanie sa prostredníctvom e, spolupráce. E, je to naozaj legitímny, e, legitímny trend, ktorý podporíme. Pokiaľ ide o Ukrajinu, minulý týždeň som bol v Kieve a tu som hovoril s mnohými ľuďmi. Moje stretnutia boli veľmi plodné s premiérom, prezidentom a zástupcovia občianskej spoločnosti takisto sa so mnou stretli moja návšteva e, nadvezovala na e, predošlé návštevy pána Janukoviča, našeho špeciálneho predstaviteľa v Ukrajine, a takisto teda návšteva pána Janukoviča v Bruseli. Takisto som osobitne zdôraznil e, význam stretnutia s predsedom Verchovnej rady a takisto predsedami mnohých parlamentných výborov, vrátane Borisa Tarasiuka, predsedu parlamentného výboru pre európsku integráciu a spolupredsedu e, parlamentného zhromaždenia e, Výboru pre spoluprácu EÚ-Ukrajina. Táto e, návšteva bola dobre načasovaná, pretože bola paralelná s prípravou vlády programu, programu reforiem na mesiac jún a takisto avizovanie dohody o Eh, zemnom eh, plyne a takisto ruskej vojenskej báze v Sevastopole. Ja som Ukrajincom prezentoval zoznam kľúčových reforiem, ktoré musia súrne eh, prijať, aby sa rozvíjali s možnými stimulmi pre smerovanie k EÚ. Tento zoznam pokrýva oblasti ako politické reformy, mikrofinančná stabilita, obchod a obchodné prostredie, mobilita a energetika. Rozvinili sme to s množstvom e, služieb komisie na základe e, predošlých rozhovor, rozhovorov aj rokovaní Rady o zahraničných záležitostiach. A zdieľam váš e, názor, pán predseda, pretože je dôležité, aby existovala táto štruktúra a aby sme navzájom chápali spojenie týchto dvoch zoznamov, zoznamu požiadaviek pre reformný proces a takisto zoznam kompatibilných incentív, stimulov e, pre stranu EÚ. To bol takisto e, veľmi, veľmi aktuálny element, e, dobré usmernenie, postreh toho, ako vláda E, koná naozaj vo forme činov, nie len prísľubov. Táto štruktúra nám bude slúžiť ako dobrý nástroj na poskytnutie politického usmernenia toho programu a umožní nám to zachovať tempo reformného procesu. Takisto e, nám to pomôže zakotviť Ukrajinu do toho širšieho procesu integrácie do EÚ na základe rôznych dohôd, ako je aj e, dohoda o budúcej asociácii. Táto matrica, ten, táto štruktúra je pre nás nástrojom pre politické riadenie. Nie je to náhrada asociačnej dohody, e, je to tento, tento proces spojený s tým nemožno vnímať e, ako paralelný k na, našim rokovaniam o asociačnej dohode. Je to náš spoločný nástroj a s cieľom zabezpečiť, aby reformný proces na Ukrajine na jednej strane a agenda EÚ na druhej strane boli dvoma e, kompatibilnými e, procesmi aj v oblasti implementácie. Pokiaľ ide e, asociačnú dohodu, bola tu vyjadrená silná snaha podpísať túto dohodu v roku 2010. Ja by som to nazval. Ja by som k tomu povedal, že sme e, pracovali s termínom polovica roku 2011. To sme 1. E, e, marca jasne komunikovali pri stretnutí Baroso Janukovič. Takisto ukrajinská takisto sme podčiarkli naše záväzky ukončiť tieto e, rokovania čo e, na, najskôr. Pokiaľ ide o vízový dialog, tak som vyjadril, že komisia sa usiluje o určitú cestovnú mapu, ale je potrebná intenzívnejšia práca zo z ukrajinskej strany. Z našej strany konštruktívne diskusie e, prebehli s ministrami EÚ pre zahraničné záležitosti, ale musíme pokračovať. Dúfame v ďalší postup pred summitom EU-Ukrajina na jeseň. Takisto som zdôraznil význam inkluzivity pri implementácii procesu európskej integrácie naprieč politickým rozkolom aj s občianskou spoločnosťou. Vodcovia opozície e, pod, e, zdôraznili, že sa chcú angažovať pre reformy smerom k blahu občanov a európskej integrácii a že je pre nich dôležité, a to nielen pre Borisa Tarasiuka, ale pre, bývalého, e, pre bývalú premiérku Timošenkovú a, a e, tie, tie, tie kópie tohto zoznamu reforiem, túto matricu som posunul partnerom a zdôraznil som úzku spoluprácu v rámci parlamentu e, na implementácii reformnej agendy. Toto je ten materiál, pán predseda. Informovali ma o novej dohode s Ruskom, pokiaľ ide o dodávky plynu a e, predlženie prenájmu e, Sevastopolu pre e, Černomorskú ruskú flotilu. Pre tých z vás, ktorí ste sledovali parlamentnú debatu na Ukrajine včera, tak treba povedať, že to všetko sú naozaj pomerne kontroverzné témy, ktoré majú veľmi silnú opozíciu na domácej scéne. Na druhej strane, na vládnej strane, treba povedať, že chápem potrebu prerokovania e, plynovej dohody. A teraz hovorím o dohode o dodávkach plynu z januára minulého roka. To bolo kľúčové preto, aby sa zabezpečila budúca ukrajinská ekonomická stabilita. Nová dohoda by mala umožniť, aby Ukrajina dokázala schváliť rozpočet pre rok 2010 a aby opätovne obnovila rokovanie s Medzinárodným menovým fondom ohľadom e, dočasného režimu pre Ukrajinu. Opoziční lídry ale kritizovali dohodu o prenajme Čiernomorskej základne ako obetovanie alebo vzdanie sa vlastnej suverenity. Musím povedať, že tieto rozhodnutia sú suverennými rozhodnutiami Ukrajiny. Čo sa týka plynu, tak tá dohoda bude posudzovaná a to chcem zdôrazniť, a to som aj zdôrazňoval v Kieve, bude to posudzované Eh, zo spohľadu pohľadu Európskej únie najmä v kontraste s potrebou zabezpečenia základných dodávok, po B eh, s princípmi predvydateľnosti a transparentnosti no a po C s potrebou zabezpečenia obnovy a modernizácie eh, plynonosného systému alebo plynovodného systému. Mimochodom, keď hovoríme o rozhodnutí, ktoré je suverenným rozhodnutím Ukrajiny, tak som dodal len e, to, že to musí samozrejme padnúť e, v medziach ústavnej, ústavného práva alebo v medziach e, ukrajinskej ústavy. V tomto smere len niekoľko základných myšlienok. V prvom rade je len veľmi krátko súčasná administratíva vo funkcii vyslali niekoľko signálov, ktoré boli nasmerované k ich záväzkom v oblasti európskej integrácie a reforiem. Oveľa viac o týchto témach budeme vedieť, ako náhle vláda publikuje svoje reformné programy v júni. Matrica týchto reform, rovnako ako aj ďalšie nástroje, ako napríklad asociačná agenda, to nám umožní posúdiť rozsah rozsah, v rámci ktorého prísluby reforiem budú, e, budú doplnené aj konkrétnymi krokmi. To bude jedna z mojich kľúčových priorít počas nadchádzajúcich mesiacov. No a po druhé, je zrejme, že Európska únia musí byť pripravená e, komunikovať s Ukrajinou vtedy, ak implementuje reformy. Opäť, ako som už e, spomenul, tento zoznam ukazuje, ukazuje možné odpovede na, na margo pozitívnych krokov zo strany ukrajinských partnerov. Tie zatýkajú širokosiahlých finančných a ekonomických reforiem až po napredovanie v oblasti mobility a väčšej ekonomickej integrácie smerom do Európskej únie. No a po tretie je dôležité, aby sme sa angažovali v komunikácii nielen s vládou, ale aj s ďalšími kľúčovými aktérmi, a to vrátanie ukrajinského parlamentu, e, zástupcami opozície, podnikateľov, ako aj zástupcov občianskej spoločnosti, a to v procese európskej integrácie. Európska integrácia mala byť inkluzívny proces. Bol som povzbudený záväzkom, záväzkom opozície podporovať reformy, e, ktoré e, sa snažia posunúť dopredu tému európskej integrácie. A tým, že som e, zdôrazňoval našu prácu na Južnom Kaukaze a na Ukrajine a zároveň aj v rámci celého ukrajinského susedstva, som presvedčený, že Európsky parlament a tento výbor, rovnako ako aj Ehm, výbor pre eh, parlamentnú spoluprácu majú naozaj veľmi cennú úlohu, ktorú môžu zohrať a práve preto som naozaj veľmi rád, že som mal možnosť eh, podať vám informácie o týchto misiách dnes. No a v súlade s praxou z minulých rokov komisia bude naďalej veľmi pozorne monitorovať napredovanie v susedských krajinách a to prostredníctvom našej výročnej správy o implementácii európskej sudeckej politiky. E, tento, ročná správa bude zmesou pochvál, rovnako ako aj indikácií toho, kde, si, kde je ďalšie úsilie nevyhnutné, tak aby sa naplnili základné ciele akčných plánov. Musím povedať, že sa teším na ďalšiu návštevu v Európskom parlamente 17. mája len niekoľko dní potom, ako vydáme túto správu o európskom susedstve, aby som mohol diskutovať o ďalšom vývoji s vami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán komisár. Ďakujeme veľmi pekne za taký všeobecný úvod. Musím povedať, že táto debata bola naozaj eh, veľmi zaujímavá a čaká nás určite veľmi zaujímavá diskusia aj v nadväznosti na eh, vaše úvodné vystúpenie. Skôr, ako otvoríme zoznam rečníkov, rád by som dal slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Kirilovi, ktorý má na starosti Južný Kaukaz a aby sa k tomu e, vyjadril. Máte 3 minúty, nech sa páči, pán spravodajca. Ďakujem pekne veľmi. E, pán predseda, pán komisár File, e, v prvom rade dovolte mi oceniť tieto návštevy, diskusie a misie ako spravodajca pre Južný Kaukaz. Mám už teraz niektoré informácie o skutočnosti, že tieto návštevy boli naozaj vysoko cenené. Ukazuje to na veľmi e, veľký záujem, ktorý Európska únia má, ktorý prejavuje o jednak vyriešenie bezpečnostných otázok, ako aj do zapájania sa a spolupráca. Určite veľmi dobre viete, že už po dlhšie období sme nemali veľmi silnú prítomnosť v tomto regióne a všetky tieto signály nám pomáhajú aktivovať našu politiku a zároveň našu prítomnosť a treba povedať, že je to naozaj veľmi akútne potrebné. Vaša návšteva v týchto troch zakaukaských krajinách je aj istým prísľubom aktívneho budovania našich vzťahov s týmito krajinami a zároveň aj e, nášho príspevku smerom k ich stabilizácii, samozrejme aj k demokratickým procesom. Ale naozaj e, sa snažíme podporiť veľmi seriózne, veľmi vážne a prekvitajúce vzťahy s týmito krajinami. Musím povedať, že bez pochyby ste si určite všimli skutočnosť, že každá z týchto krajín môže byť e, môže byť e, samostatne riešená, alebo sa je môžeme s ňou vysporiadať samostatne, ale my by sme boli veľmi radi, keby tieto krajiny zostali pohromade, aby sme povzbudili medzi nimi spoluprácu, tak aby sme aj zároveň podporili stabilitu tohoto regiónu. To, čoho sa bojím a pevne verím, že so mnou budete aj súhlasiť, je, že tie dva konflikty, tak v Gruzinsku, rusko-gruzinský konflikt, na ktorý sme čakali, až kým prepukne a až teraz sme tam prítomní, ale sú tu aj ďalšie konflikty, v ktorých sme sa až tak jednoznačne nevyjadrili a nemali sme až takú jednoznačnú pozíciu. A to si vyžaduje naozaj našu veľmi e, veľkú pozornosť a do istej miery aj angažovanie. Tu vo výbore sme diskutovali o tom, akým spôsobom chceme prispieť k mandátu e, najmä čo sa týka napredovania pri rokovaniach e, v NIS e, skupine, pretože samozrejme Lisabonská zmluva nám už neumožňuje zostávať len e, na, prišlapované na okraji a len sa prizerať. Čo má naozaj vrcholnú dôležitosť je to, aby tieto, e, je to, že tieto dva konflikty vrhajú veľký tieň na celý tento región a mali by sme pochopiť, že tento tieň nespadá len na ekonomické otázky, ale týka sa aj demokratického napredovania týchto krajín a práve preto má kľúčovú dôležitosť. A to, čo by som chcel uzavrieť, pán komisár File, je to, že naozaj v tomto kontexte by som veľmi rád hovoril s Lady Ashton. Myslím si, že Lady Ashton tam musí ísť už čoskoro a mala by byť veľmi angažovaná v tejto oblasti, pretože aj e, lebo len veľké vyhlásenie ohľadom turecko-arménskych vzťahov nestačia. Ďakujem veľmi pekne, pán Kirilov. Pán Kovačev má dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Ďakujem vám eh, za eh, vaše zhrnutie vašich nedávnych návštev v Južnom Zakaukasku, ako aj na Ukrajine. To je naozaj dobrý, dobrá ukážka efektívnej spolupráce medzi parlamentom a komisiou. Mám nielen otázku, ale aj niekoľko myšlienok, eh, ktoré ktoré sa týkajú e, konfliktu medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Tento konflikt už trvá niekoľko ročí. Nedávno dokonca aj Turecko použilo tento konflikt ako dôvod pre e, zamrazenie e, ďalšieho pozitívneho rokovania medzi Tureckom a Arménskom, a to nielen ohľadom pohraničných sporov, ako aj, medzi, ako aj ohľadom historických udalostí, ktoré sa udeli pred 95 rokmi a minulý víkend sme akurát vlastne oslavovali spomienkovú slávnosť pri e, tejto e, výročí tejto katastrofy. Turecko je kandidátskou krajinou a Arménsko a Azerbajdžan smerujú k asociačnej dohode. E, čo môže Európska únia spraviť a akým spôsobom by sme sa mohli aktívnejšie angažovať e, v tejto oblasti, akým spôsobom by sme mohli pozitívne prispieť k tomu, aby sa naozaj tento konflikt veľmi pozitívne e, vyriešil. Predovšetkým teda arménsko-turecký konflikt a arménsko-azerbajčanský konflikt. No a ešte potom jedna téma, ktorá sa týka Ukrajiny, pretože ja som tenevý spravodajca pre asociačnú dohodu s Ukrajinou za EPP veľmi eh, nedávno eh, pri vašom vystúpení na Trašenkovej univerzite na Ukrajine ste spomenuli, že zahraničná politika Ukrajiny je viac menej 90% v súlade s tým, ako, v ako smeruje aj zahraničná politika Európskej únie. Niektorí komentátori a politickí analytici hovorili, že e, vidíme tu akési znovu vyvažovanie ukrajinskej zahraničnej politiky viac v prospech Ruska po vašej nedávnej návšteve Ukrajine. E, myslí, Ukrajiny, myslíte si, že to naozaj e, tak je, že tých 90% sa postupne zmení a tá rovnováha bude inak nastavená? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem pánovi Kovačevovi. Pán Taler, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, dovolte mi, aby som vám pogratuloval k vášmu postoju. Podľa mňa je dôležité, aby Európska únia zohrávala dôležitú úlohu práve v tomto regióne. Pred 4 týždňami zhruba sme mali spoločné sednutie výborov v Tbilisi Išlo o 12. zasadnutie tohto typu a bolo prijatých viacero rozhodnutí, um, prijali sme aj určité odporúčania. Podobná schôdza s Azerbajdžanom uh, bola v decembri a niečo podobné plánujeme aj s Arménskom zbližovanie týchto troch štátov s Európskou úniou. Myslím, že všetky tie štáty na to majú obrovský záujem a bol by to obrovský príspevok k stabilizácii celého regiónu. V tejto súvislosti mám jednu otázku. Týka sa z tých konfliktov v tomto regióne. Máme tu konflikt medzi Ruskom a Gruzínskom. A mňa by zaujímalo, ako vy vnímate súčasnú situáciu, ženevské rozhovory a v čom by mohla spočívať ešte aktivnejšia úloha Európskej komisie, pokiaľ ide o snahy doviesť tieto rozhovory do úspešného konca. Ja si myslím, že Pozorovateľská misia si zaslúži našu chválu. Ide o jedinú silu priamo v teréne, ktorá je priamo konfrontovaná s tými tými problémami, monitoruje ich. Takže moja otázka znie, vidíte tu nejakú možnosť dosiahnuť dohodu o tom, že tá misia bude môcť presiahnuť aj hranice? Ďakujem pekne. Teraz pán Van Bále na dve minúty. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa pán komisára Fileho spýtal na jeho návštevu na Ukrajine. Ukrajina má vždy možnosť prikloniť sa alebo na východ, alebo na západ, na oba smery. Nová vláda povedala, že nemá žiadnu ambíciu eh, približovať sa k NATO, ale má to bezpečnostný rozmer, ktorý si musíme všimnúť. Keď sa pozrite napríklad na rozhodnutie o prenajme eh, z Černomorskej základne Rusku, eh, je tu aj eh, taký akýsi pocit v súčasnom vedení, že potrebujú vyvážiť tento krok napríklad tým, že sa priblížia k Európskej únii, napríklad aj v tej bezpečnostnej oblasti. Inými slovami, veľmi dobre vieme, že východ a západ Ukrajiny sú veľmi odlišné máte pocit, že povedzme Ukrajina je takýmto spôsobom veľmi rozdelená aj ohľadom vízie svojej budúcnosti, alebo tomu tak nie je. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Van Balen. A pán Šulc má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán komisár Fule. Vy ste relatívne krátko hovorili o súčasnom konflikte ktorý ešte viac rozdeluje už i tak rozdelenú krajinu. Ide tu o predlženie vojenskej dohody s Ruskom o 25 rokov. Ide o to, že ruská černomorská flotila je na Kryme. Pán komisár, nemyslíte si, že by to mohlo nejakým spôsobom ohroziť perspektívu vstupu Ukrajiny do Európskej únie? Ďakujem pekne, pán Šuc. A teraz má slovo pán Andrikieri na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. V prvom rade chcela by som vám poďakovať za to, že ste nám dali informácie o vašich misiách ehm, do týchto štyroch krajín, ktoré zapadajú do európskeho východného susedstva. Moja otázka sa týka Ukrajiny. Chcela by som si vypočuť vaše zhodnotenie, nielen informáciu, ale aj zhodnotenie rozhodnutia, ktoré prijal Ukrajinský parlament, Vrchovná rada a síce predlžiť eh, prenájom eh, základe v Sevastopole ruskej flotile na ďalších 25 rokov eh, po roku 2017 s možnosťou ďalšieho predloženia tohoto prenájmu o ďalších 5 rokov. Veľmi dobre vieme, aký e, spor to spôsobil v, Európskom v ukrajinskom parlamente včera, čo sa dialo na kievských uliciach. Rovnako vieme, že aj Ruská duma ratifikovala e, túto novú zmluvu 98% hlasov podľa vášho názoru, aký dopad táto dohoda bude mať na ukrajinskú suverenitu. No a pán komisár rovnako akým spôsobom to ovplyvní eh, perspektívu eh, euro, ukrajinskej euroatlantickej integrácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Andrekejny. Pani Andrekejny. Pán Sevieč, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Chcel by som chcel by som diskutovať o téme dodávok zemného plynu a dohody o dodávkach zemného plynu. To nie je dohoda, kde jedna krajina vlastne sprístupní svoje zredenia a dostáva z to peniaze za prenajom a ďalšia krajina predáva zemný plyn a inkasuje za to. Je to akési, akési bartrové prepojenie, kde Ukrajina už eh, počas 20 rokov, rokov bude dostávať lacnejší eh, plyn v objeme 4 miliard dolárov a to nie je nie v peňažných eh, prostriedkoch, ale to v podstate na báze rabatu eh, pre túto spoločnosť a v podstate nikto to nemôže eh, odňať spoločnosti tú hodnotu. Takže je to naozaj také veľmi zvláštna dohoda. Táto dohoda nemá nič spoločné s reálnou reformou a ani s reálnym posunutím situácie dopredu. A keď hovoríme o, o úlohe pozíc, opozície tejto krajiny, Videla som vysielanie z ukrajinského parlamentu včera a musím musím povedať, že e, ma to naozaj výrazne znepokojilo. E, bol som veľmi nespokojný s tým, akým spôsobom odpovedala ukrajinská opozícia. Bol to akýsi verejný happening, ktorý nemal s demokraciou nič spoločné. E, takže to je len otázka toho, či máte dôvod byť optimistom a chcem sa spýtať, či ste aj mali možnosť hovoriť s ukrajinským prezidentom a možno vycítiť, kam smeruje ukrajinská elita. Ale nemôžeme brať tento optimistický scenár príliš príliš e, jednoducho, pretože naozaj vláda implementuje svoje vlastné suverénne politiky, majú väčšinu v parlamente, ale na druhej strane je to niekoľko skutočností, ktoré spôsobujú, že diskusia o, im, o integrácii je pomerne e, problematická. Ďakujem pekne, pán Sivič. A teraz pán Jatimaki, ktorý je spravodajcom pre Azerbajdžan. Dve minúty, nech sa páči. Pani Jatimaki. Rovnako aj ja som mala možnosť navštíviť Južné Zakaukasko a vieme, že majú isté nádeje spojené so spoluprácou s Európskou úniou. Ale mám tu dve obavy. Prvá obava sa týka otázky Náhorného Karabachu mohla by Európska únia nejakým spôsobom byť aktívnejšia v tejto téme? pretože teraz je to, sú to najmä naše členské štáty, ale nie až tak Európska únia ako celok. Prečo to je tak a zároveň aká bude budúcnosť, dokážeme to zmeniť. No a potom je to ešte ďalšia téma. Azerbajdžan bude mať parlamentné voľby e, v blízkej budúcnosti je možné pre Európsku úniu takýmto, tak, akýmsi spôsobom pozitívne zasiahnuť. Viem, že to je ťažké, to je nezávislá krajina, ale zároveň vieme, že neziskové organizácie um, sú veľmi slabé, rovnako ako aj opozičné strany sú veľmi slabé. A ja som to pochopila tak, že sa naozaj pokúsia, e, pokúsia zorganizovať voľby, ale tá cesta k ním je ešte veľmi dlhá. A teda otázka je, či Európska únia by nejakým spôsobom mohla byť v tomto no, aktívna a či je to možné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Antimaki. Pani Jolan, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dva komentáre a jednu otázku. Pánovi komisárovi v prvom rade ďakujem pekne za um, túto naozaj veľmi komplexnú správu, ktorú ste nám dali. Moja prvá poznámka sa týka uh, dohody z Charkovu uh, alebo zmluvy z Charkova. Um, takisto sa obávam dopad, dopadov a dôsledkov tejto zmluvy do budúcnosti. Um, pretože na jednej strane uh, je našou skúsenosťou to, že Kreml naozaj dokáže tak svoje sluby dodržať, ako ich dokáže aj stiahnuť. Ale na druhej strane to neznamená, že plynové dodávky sú stále garantované tak či tak, ale armáda už je opäť v Sevastopole. A otázka teraz je, aký je váš názor ohľadom ďalšej bezpečnosti a zároveň aké bezpečnostné dopady toto rozhodnutie má na Európsku úniu, pretože Európska únia má hranicu eh, na Čiernom mori. A moja druhá otázka sa týka uľahčenia vizového režimu, sprístupne vizového režimu a chcem um, podporiť vaše úsilie v tejto oblasti, najmä pri spolupráci s krajinami, ktoré sú dotknuté, predovšetkým na Južnom Kaukaze. Viem, mojej vlastnej skúsenosti eh, v mojej krajine, kde sme pred desiatimi rokmi v Estonsku ešte stále mali íza, víza viacerými krajiny Európskej únie a bolo to naozaj veľmi komplikované pre občanov cestovať a práve preto vás chcem podporiť, aby ste ďalej na tom pracovali. No a potom posledná otázka, vy ste hovorili niečo veľmi zaujímavé a síce, že budete diskutovať o osobitnom partnerstve s Azerbajdžanom. Mohli by ste možno trochu eh, rozvinúť túto myšlienku? Ďakujem pekne. Dobre, no a zatiaľ, hovorí pán predseda, ešte jeden posledný rečník. Kongariano, jedna minúta, nech sa páči. Grazie, signor presidente. Uh, touched, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Dotkli ste sa naozaj otázky vízového režimu. Uh, otázky eh, vzťahov s krajinami východného partnerstva. Eh, hovorí sa tu, že, eh, Rusko, že Európska únia chce udeliť aj bezvizový režim pre Rusko, pre občanov Ruska. Môžete to potvrdiť alebo vyvrátiť. A potom sa dotkli aj otázky dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. To je samozrejme aj suverená téma, ale nie je to úplný príbeh, pretože Grécko, Rumunsko a Bulharsko sú európske štáty, štáty Európskej únie. A v dôsledku e, tohoto, aké je, aké je vaše hodnotenie um, ukrajinsko-ruskej dohody ohľadom um, čiernomorskej bezpečnosti? Ďakujem pekne, pán Ungrano. A teraz má slovo pán komisár. Poprosím vás najviac do 12.30 máte 9 ľudí, ktorým treba zodpovedať, ale snáď sa vám to podarí. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Veľká vďaka pánovi Kirilovovi. Ja si myslím, že v súvislosti s tým, čo on povedal, je potrebné povedať, že po Lisabonský tým, ktorému som predsedal, že tam bola veľká koordinácia nielen s baronkou Ashton, ale celkovo my sme sa naozaj snažili sa spojiť s našimi partnermi nielen Ehm, vlastne aj, nielen teda v rámci komisie, ale so všetkými aktérmi, ktorí sa zaoberajú e, spoločnou zahraničnou bezpečnostnou politikou. Azerbajdžansko arménsky konflikt, čo by mohla urobiť Európska únia. V tomto zmysle sa nieslo viacero otázok. Ja si myslím, že po tom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, ak teda naozaj chceme zohrávať e, na globálnej scéne dôležitejšiu úlohu, a chceme naozaj hovoriť jedným hlasom v zahraničných vzťahoch, tak je jasné, že by sme mali hrať aktívnejšiu úlohu. A tu som toho istého názoru ako baronka Ashton, že globálnu rolu zohrávať nemôžeme, ak najskôr neporiešime veci v našom blízkom susedstve, má Európska únia k dispozícii nástroje zohrávať túto aktívnu úlohu v blízkej budúcnosti? Sú tu naozaj veľké ašpirácie zosobnené podpredsedničkou komisie, vysokou predstaviteľkou, ale ona zatiaľ nemá e, k dispozícii potrebné nástroje, ešte nemá tú zahraničnú službu, takže ešte chvíľu potrvá, kým ona bude schopná využívať nejaké takéto nástroje. Takže ešte chvíľu potrvá, kým Európska únia bude schopná plniť dôležitejšiu úlohu. Znamená to, že teraz nemáme robiť všetko, čo je v našich silách? Nie. My musíme robiť všetko, čo je v našich silách. V prípade Náhorného Karabachu sa zameriavame na budovanie vzájomnej dôvery. Toto už prebieha. Už e, teraz sa snažíme prepojiť spoločnú zahraničnú politiku nástroj spoločenstva už je prítomný v tomto regióne. Takže prosím, nečakajte zázraky, bude to skôr taký postupný proces, krok za krokom, ale naozaj chceme posilniť úlohu Európskej únie nielen v našom susedstve, ale aj v riešení konfliktov. Pán Kirilov, 90 že Ukrajinská zahraničná politika je na 90 zhodná s našou európskou. Vážený pán poslanec, toto bolo trošku zle zacitované. Išlo o vyhlásenie Európskej únie, ktoré podpísala Ukrajina. To bolo 90 to ale neznamená 90 súlad. Pokiaľ ide o predlženie dohody o základni v Sevastopole. No to ešte uvidíme, ako sa to prejaví a iste sa tomu bude venovať viacero, za tým bude zaoberať viacero analýz. Pán Thaler sa pýtal na ženevské rozhovory. Ja som sa snažil už na úvod jasne povedať, že ženské rozhovory musia nielen pokračovať, ale dokonca musí byť ich zameranie rozšírené, aby nešlo iba o prevenciu nejakých incidentov. Už som spomínal možnosť vyslania našej misie, rozšírenia našej misie v Gruzínsku, tak aby mohla plne implementovať svoj mandát – na oboch stranách administratívnej hranice. Momentálne to možné nie je. Pevne verím, že situácia zmení. Medzičasom je dôležité, aby sme spolupracovali s ruskou stranou tak, aby Rusko splnilo všetky povinnosti vyplývajúce z dohody o prímeri. Iste viete, že zatiaľ tomu tak nie je. Pán Van Balen sa pýtal na dopady na bezpečnostný rozmer, či dôjde k nejakému vytvoreniu novej rovnováhy. To tiež ešte musíme vyčkať. Počas našej návštevy, to bolo na druhý deň po podpise, je potrebné vyčkať na reakciu. Ubezpečili ma, prezident ma ubezpečil, že takéto riešenie jemu umožní efektívnejšie sa zamerať na európsku integráciu. A ja som teda dostal takéto ubezpečenie, že rozhodnutie o tej základni nebolo nejakým intuitívnym rozhodnutím, ale že vychádzalo z analýz, z analýz možných scenárov, pokiaľ ide o ukončenie platnosti tej zmluvy v roku 2017. Takže toľko môžem povedať k tejto otázke. yeah, as far as Honourable Member Andrikiene, uh, interesting information was that... Zaujímavou informáciou bolo, že Rusi chceli, aby to bolo dlhšie než 25 rokov. Vraj. Zamýšľali dlhšie obdobie a to bolo aj predmetom diskusí či to bude mať nejaký dopad na nezávislosť, na zvrchovanosť, no to zasa uvidíme, ale musíme s tým počítať, že tá základňa tam už určitú dobu je. Ako to bude vplývať na európsku integráciu. Ja som sa v Kieve jasne vyjadril, že snahy, integračné snahy budú hodnotené na základe implementácie reforiem. Takže to predloženie dohody s Ruskom nezohráva až takú dôležitú úlohu. Pán Siviec. Chceli sme, aby nás ukrajinskí lídry ubezpečili, že táto dohoda neznamená, že Ukrajina sa nebude postupne venovať zavadzaniu európskych cien na paliva a plyn a že táto dohoda neovplyvní naše spoločné snahy o modernizáciu tranzitnej siete. Takéto ubezpečenia sme dostali. Optimizmus, už podľa mňa som jasne povedal, že náš optimizmus nebude v konečnom dôsledku vychádzať zo slov a záväzkov, ale zo skutkov ukrajinskej strany a priamo na mieste vtedy bolo mimoriadne dôležité, aby tu bolo takéto chápanie záväzku, kompatibility reformného balíčka Ukrajiny s európskou agendou a podľa mňa sa nám to podarilo dosiahnuť, takéto pochopenie. A teraz v druhej fáze je potrebné aby sme využili tento nástroj politického riadenia alebo usmerňovania, tak aby sa to naozaj stalo realitou. Jeden z kievských diplomatov povedal, že slova už odzneli a teraz je potrebné prejsť k skutkom. Pani Jetemeky sa pýtala na Náhorný Karabach. Myslím, že túto otázku som už pokryl. Uh, a ja pevne verím, že postupom času naozaj budeme zohrávať aktivnejšiu a pozitívnejšiu úlohu. Pani Oiland, otázka týkajúca sa možnosti stiahnutia ruského podpisu. Ten text, ruský text dohody, ktorý som dostal, ide naozaj iba o dve stránky a je tam iba jeden podpis. Tieto dve stránky sa týkajú ako plynu, tak aj základne Neviem si predstaviť, ako by sa toto dalo rozdeliť na dve časti. Je to jeden balíček, jedna dohoda, v ktorej sú zakomponované tieto obe veci spoločne. Pre ukrajinské orgány bolo dôležité a ja nechcem nejako brániť ich stanovisko, ich pozíciu, že nemali k dispozícii veľa nástrojov. Dohoda s Ruskom musela byť uzavretá a oni museli nejako motivovať Rusko, aby sa zaangažovalo v systéme tranzitu plynu. Viete, že Rusko buduje Nord Stream a South Stream a snaží sa nejako vyhnúť územiu Ukrajiny tak aby nebola potreba využiť ukrajinský tranzitný systém, ukrajinské územie. Takže nemali v rukách toľko možností. Áno, tým sa nesnažím nejako obhajiť ukrajinskú stranu, len vám hovorím, ako mi to zdôvodňovali. špeciálne osobitné partnerstvo s Azerbajdžanom. Azerbajdžan nie je členom VTO. A záleží na tejto krajine, či príjme rozhodnutie za alebo proti členstvu vo VTO a kedy by členstvo prichádzalo do úvahy. Ja nemám pocit, že by sa na to nejako chystali v dohľadnom čase pretože alebo preto e, nemohla, nemohla krajina vyrokovať e, širšiu obchodnú dohodu s Európskou úniou. Ale my by sme chceli podporovať európske myšlienky v tejto krajine a toto je nástroj, ktorý na to nemôžeme využiť a preto sme teda sa tým tak trošku zamýšľali s našimi partnermi a výsledkom týchto úvah bola myšlienka začať rokovať o, o predstupovej dohode. Ten mandát je dostatočne flexibilný na to, aby sme mohli začať takéto rokovania. Bez toho, že by tu predtým prebehla nejaká ekonomická integrácia a paralelne s týmto postupom by sme sa snažili maximalizovať využívanie súčasných zmluvných úprav, ktoré už s Azerbajdžanom máme, pretože už súčasný formát nám umožňuje viacero možností zbližovania alebo približovania Azerbajdžanu našim vnútorným politikám. To je poprvé. Po druhé, odznela, myslím si, že jasná požiadavka na oboch stranách ísť ďalej, než len v oblasti energetického sektora. Tak, aby sme využili oblasť energie ako motor, nie len modernizácie Azerbajdžanu ako takého. A tí, čo nedávno navštívili Azerbajdžan, iste potvrdia, že tá krajina sa prakticky mení rovno pred očami. Teraz by sme túto energiu mohli využiť ako určitý motor také širšie poňatej pomoci Európskej únie na modernizáciu azerbajdžanskej spoločnosti a naozaj by to bol taký komplexný prístup pretože keď e, vašu ekonomiku alebo váš sociálny systém upgrade, tak povediac, posuniete na vyššiu úroveň a možno ešte vyššiu úroveň, musíte riešiť e, také veci ako vzdelávanie. A toto môže spôsobiť problémy. A myslím si, že Európska únia je naozaj veľmi dobre vybavená pomôcť práve v týchto otázkach Azerbajdžanu. Tak takto sme vlastne prišli na ten nápad špeciálneho partnerstva pre modernizáciu a predseda Barozo navštívi Azerbajdžan. Je tu naplánovaná takáto návšteva a dúfame, že vtedy už tu budú nejaké konkrétnejšie nápady a oni to teda potom spolu prediskutujú. A posledná otázka týkajúca sa víz. Nie som o tom informovať, nikdy som o tom nepočul. Ja sa zaoberám vízovou liberalizáciou. Na to slúžia napríklad eh, roadmaps na západnom Balkáne. V prípade Ukrajiny tiež hovorím o takomto prístupe formou cestovnej mapy tohto roadmap. A toto spáda kompetencie ministrov vnútra. Teda do kompetencie členských štátov. A preto si nedokážem celkom dobre predstaviť, že by sme sa tejto technicky náročnej, politicky citlivej otázky chopili na tomto základe. Tak všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, za tieto naozaj vyčerpávajúce odpovede. Ďakujem pekne za celú túto rozsiahlú analytickú rozprávu. Tešíme sa, že ste sa objavili v našom výbore tak krátko po vašich výjazdoch. V budúcnosti sa tešíme na rovnako dobré vzťahy. 17. maja v Štrásburgu by sme sa mali znova stretnúť s pánom komisárom a budeme sa venovať aktuálnemu vývoju susedskej politiky. Ďakujem pekne všetkým rečníkom. Pokračujeme v zasadnutí. Predsedať bude pán Provera a pokračujeme o 15.